Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dobré ráno, milí kolegovia, prepačte, že začíname s troškou meškania, ale ja som vošiel ako predseda do zlej miestnosti. Myslel som si, že sa stretneme tam, kde obyčajne, ale sme niekde inde. Ale na základe mota, že toto je výbor, ktorý je stále v pohybe, tak hľadáme nové miestnosti. Dnes sme tu. Chcem vás všetkých srdečne privítať. Chcem vás upozorniť že dnes začíname s mini-hearingom, to je ten rámcový program pre výskum. Tomu sa budeme venovať najbližšie mesiace. A dnes máme otázku, ako budeme riešime otázku byrokracie. To je otázka, ktorá v debatách, debatách už bola formulovaná minulý týždeň a naša kolegyňa spomenula, že by sme mali o tomto diskutovať, preto sme pozvali našich priateľov, s ktorými môžeme hovoriť. To sú veľmi zaujímavé osobnosti a dúfam, že sa dozvieme čo najviac nové. A mám ešte malú prozbu na začiatok. Všetci prosím vás dodržiavajte časový harmonogram, pretože budeme mať e, veľký problém, ako to v tom dnešnom čase zvládneme. Takže poprvé odborníci referenti by mali hovoriť čo najjasnejšie, najprecíznejšie a čo sa týka kolegov v druhom kole otázok, aby tiež brali do úvahy čas, lebo včera sme mali problémy a potom sa nám to predlžilo. Takže prvý je generálny riaditeľ Christoph Fall a dávam mu slovo, bude hovoriť z, z pohľadu výskupného spoločenstva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Stení členovia parlamentu, dámy a páni. Som veľmi rád, že mám príležitosť dnes s vami hovoriť o otázkach, ktoré sa týkajú implementácie rámcového programu. Sú skutočne určité závažné problémy, ktoré si vyžadujú vašu urgentnú pozornosť a verím, že tento parlament môže pomôcť nájsť potrebné riešenia. Prepačte, že vás prerušujem. Sú určité problémy s tlmočením, sa mi zdá, hovorí predseda. Treba chvíľku počkať, len minútku. Nebeží tlmočenie, alebo len čiastočné tlmočenie. Oder betrifft das nur die deutsche Kabine? Only the German? Tam je nejaký problém s nemeckou kabinou, zdá sa, hovorí predseda.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

Also, meine Damen und Herren. Takže, dámy a páni, je tu problém len v nemeckej, nie v nemeckej kabine, kabine, ale v nemeckej technike. A navrhujem, aby sme jednoducho začali. A budeme sa držať angličtine, angličtiny. Tí, čo chcú hovoriť po nemecky, musia počkať pár minút. Opraví sa to, ale nechceme strácať čas. Dobre, takže ešte raz páne, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Takže opakujem moju vďaku za tlmočenie dnes a pokúsim sa hovoriť veľmi jasne, len pre prípad, že nemecká kabína by nezačala riade fungovať. Takže stručne popíšem vám organizácie, ktoré reprezentujem a zastupujem, aby ste lepšie pochopili veci, ktoré hovorím to Európska asociácia európskych výskumných technologických organizácií, nazývame ich Arteos a oni predstavujú asi 350 týchto organizácií z Európskej únie a z asociovaných krajín, pridružených krajín. Čo je Arteo? Aby som vám dal zjednodušenú definíciu, toto sú misíne orientované výskumné or- orientácie, e, organizácie. Najväčšie sú sponzorované vládami, niektoré vlády vlastnia a ich základné poslanie v živote je pomáhať pri riešení hlavných otázok, e, sociálne dôležitých e, otázok, tých veľkých víziev a takisto ide aj o podporu ekonomickej konkurencieschopnosti. Ak môžem stručne spomenúť niektoré väčšie a známejšie organizácie Arteo, keď pôjdem zo severu na juh, Európe, ale zahrňajú organizácie ako VTT vo Fínsku, Sintef v Norsku, väčšina priemyselných inštitútov v Švedsku, Dánsky technologický inštitút, TNO v Holandsku, VETO v Belgicku a Flandersku, Fraunhofer v Nemecku, eh, Fair Zoltan nadácia v Maďarsku, ďalšia nadácia v Polsku, Institut Cachnon vo Francúzsku, technologické centrá v Španielsku a tak ďalej. RTO sú, sú, sú hlavní hráči e, v rámcovom programe. Fraunhofer som spomínal, napríklad Fraunhofer bola druhá najväčšia individuálna organizácia, ktorá sa zúčastnila v rámcovom programe 6, 5 najväčších RTO, ktoré som spomínal, e, mali spolu, spolu asi 1400 e, účasti v projektoch v FP6 a dohromady asi 500 miliónov euro e, financovaných z EÚ. Dohromady mimo univerzitné výskumné organizácie predstavovali asi jednu tretinu financovania FP 6. Takže je to dôležitý sektor rámcového programu 6. A ešte konečné slovo na úvod. Stručne často počúvame, že rámcový program predstavuje len 5 verejného, verejných financií výskumu a vývoja v Európe. To je pravda, ale toto nezohľadňuje skutočnú dôležitosť rámcového programu. Treba si pripomenúť, že národné financovanie na výskum a vývoj zahrňa financovanie infraštruktúry, e, univerzitných budov napríklad a miest pre univerzitný personál a pre výskumné organizácie keď sa pokúsite eliminovať e, tieto financie, keď si spomeniete, že financie na rámcový program sa sústreďujú hlavne na individuálne výskumné projekty, najlepšie odhady znamenajú, že rámcový program predstavuje asi 25 celkových verejných výdavkov na výskum a vývoj zacielených na individuálne výskumné e, pro, projekty a programy a to preukazuje ten účinok rámcového programu, ktorý má v zmysle e, výskumu Európy. A druhá vec, ktorú si treba pripomenúť, je, že rámcový program je jediný podstatný výskumný a vývojový pro, e, program, ktorý e, podporuje medzinárodné výskumné projekty v Európe. A to je dôležitý prvok pri vývoji európskeho výskumného priestoru. Takže tento rámcový program musí byť účinný a efektívny. Takže prejdem k otázkám, e, čo máme dnes na programe. Môžem vám spomenúť dlhý e, zoznam vecí, ktoré spôsobujú problémy, ale nechcem sa zaprieť do technických otázok a do detajlov, ale sú určité špecifické problémy v implementácii, ktoré sa dajú riešiť technickým zlepšením, ale sú iné, ktoré sú dôsledkom systematických problémov, ktoré ležia za tým. A tieto problémy treba vyriešiť, inak nedôjde k žiadnemu reálnemu zlepšeniu. A to je otázka, ktorej sa chcem dnes venovať za najbližších pár minút. Chcem začať tým, že pripomeniem, že radcový program 7 mal priniesť značné administratívne zjednodušenia. Môžem spomenúť niektoré veci. A skutočne boli významné zlepšenia, spomeniem tu veci ako jednotné registračné zariadenie, nový, nové elektronické administratívne nástroje alebo zriadenie exekutívnych výkonných agentúr. Tieto všetky veci v čase sa preukážu ako hodnotné zlepšenia. Sú určité ďalšie zjednodušenia, ktoré sú zacielené alebo boli realizované už čiastočne, ktoré sú menej vítané a potom sú niektoré, ktoré sa zdajú byť zlyhaním. A myslím, že o tom treba hovoriť Chcem najprv hovoriť o otázke e, rôznych paušálnych súm jednotkových nákladov, hovorme, nazývajme ich fixné čiastky pre zjednodušenie. Tie boli navrhované ako zjednodušenie sú snáď zjednodušením pre komisiu, ale nie sú zjednodušením pre väčšinu účastníkov rámcového programu, či sú to veľké alebo malé podniky alebo výskumné organizácie. Treba si uvedomiť, že väčšina účastníkov rámcového projektu fungujú na kompletných úsobných systémoch. Napríklad, keď cestujú kvôli projektu, ostanú e, v hoteli, e, kúpia si e, letenku, náklady na cestovania na ubytovanie, to všetko vstúpi do účtovníctva v reálnych nákladoch, skutočné čiastky, ktoré zaplatili. Keď ich komisia kompenzuje fixnou čiastkou, ktorá presne nezodpoveda skutočnej čiastke, ktorú minuli, oni musia robiť dodatočné úč- účtovnícke e, výkony, aby si upravili účtovníctvo. Takže to je práca na, navyše. Nie je to možno veľká vec, ale rozhodne to nie je zjednodušením pre účastníkov rámcového projektu a treba si pripomenúť, že bude tu riziku kvôli politickým tlakom, aby sa nemínali verejné peniaze, alebo aby sa neumožnilo potenciálne eh, generovať zisk eh, kontraktorom. A potom tie fixné čiastky by mohli byť oveľa nižšie, než sú reálne náklady. A potom je tam absurdná situácia, ktoré sme boli svetkom nedávno, ako mi to oznámili členovia ARTO, ktorí eh, realizujú projekty v FP6, kde sa používajú fixné čiastky. Navštívili ich auditory a auditory žiadali dôkaz, že čiastka, ktorú minuli na konkrétnu položku, bola aspoň tak vysoká ako hodnota fixnej čiastky, ktorú dostali od komisie. Inými slo- slovami, musíte robiť reálne účtovníctvo, lebo keď prídu auditori, oni vidia reálne náklady, takže na čo mať fixné čiastky v prvom rade. Hmm tak eh, jednoducho eh, účtovanie tých reálnych nákladov je skutočne veľmi jednoduché, spravodlivé a transparentné a pre dodávateľov tiež pochopiteľné. Dovolte mi teraz pristúpiť eh, k druhej otázke a to je metodológia certifikácie. Jedným z tých hlavných slubov zjednodušení v rámcového programu 7 sú dve také hlavné zjednodušenia. Zníženie nákladov na personál a druhým je taký rozšírenejší alebo široký, širší systém, e, keď máte svoju vlastnú metodológiu finančného výkazníctva certifikovanú komisiou vrátane kalkulácie nepriamých nákladov. Po pomerne drhom, dlhom meškaní, približne 2,5 roka, v júni 2009 komisia zverejnila kritéria e, na využívanie nákladov na personál a zamestnancov. Avšak doteraz tieto kritériá bohužiaľ nikto neplní. Určite e, sú prispôsobené pre mnohé, alebo viaceré e, veľké spoločnosti, e, ale môj kolega z priemyslu o tom bude hovoriť z hľadiska zástupcov priemyslu. A čo sa týka RTO, môžem povedať, že a to zhromaždil údaje e, z 30 e, veľkých RTO v Európe a tie údaje ukazujú, že e, väčšina z nich využíva priemerné náklady na a účtuje ich tretím stranám v rámci výskumných programov, ako aj v rámci minulých programov. 80 z týchto 30 veľkých RTO celkom iste nedokážu plniť kritériá stanovené komisiou. No a z iných väčšina tých ostatných nie sú presvedčení o tom, že dokážu ich plniť. No a dva z 30 sa pred viacerými mesiacmi rozhodli, že tak ako v rámci rámcového programu 6 eh, využívali priemerné personálne náklady, tak v rámci FP7 budú využívať individuálne personálne náklady eh, úprimne, zatiaľ čo e, metodológia sa zmenila, tak to je zjednodušenie, ktoré je v podstate nezmyselné, pretože takmer nikto nedokáže plniť kritéria a v skutočnosti to nebude zjednodušením, bude tu len, e, bude to len zákazom využívania priemerných personálnych nákladov. No a dovolte mi teraz na záver v rámci týchto príkladov hovoriť k certifikátom auditu, tu máme veľkú výhodu, pretože mnohé z certifikátov, ktoré musia e, dodavateľa predložiť v roku dve, e, alebo v rámci FP7, bolo v porovnaní s FP6 veľmi znížené. Avšak ja sa domnívam, že to je len taká, e, taká predstava a ja si myslím, že v rámci FP7 by sa malo pokračovať v rozsiahlom vykonávaní auditov. No a to bude znamenať, že množstvo tých certifikátov bude, nebude veľmi potrebných, pretože komisia bude vykonávať priame audity. No a teraz sa dostávame k jadru a podstate problému. Auditorská kampaň komisie je vykonávaná tak, že má skutočne veľmi závažné dôsledky ničí to eh, dôveru v komisiu ako kompetentného a spolahlivého partnera v rámci európskeho výskumu. Rovnako to ničí eh, partnerstva medzi beneficientami rámcových programov, ktoré sa dlhoročne budovali, a rovnako zvyšuje administratívne prekážky pre účastníkov rámcových programov, nuž a rovnako eh, podkopáva vedeckú politiku EÚ tým, že účasť v rámcových programov je čoraz menej príťažlivá. Takže úprimne povedané, je tu veľká atmosféra nedôvery, no a jej dopady sú skutočne hrozné. Musí to byť um, zakončené veľmi naliehavo, pretože inak čoraz viac organizácií skončí so svojou účasťou v rámci rámcových programov. Dovolte mi uviesť príklad tejto nedôvery. Pred eh, niekoľkými chvíľami som hovoril o dvoch RTO, ktoré sa rozhodli, eh, že nedokážu plniť kritéria eh, komisie o priemerných personálnych nákladoch. No a už predtým vlastne sa dohodli a rozhodli, že aj keby uprednostňovali v rámci FP7 priemerné personálne náklady, tak tak neurobia. Budú uplatňovať individuálne personálne náklady. A aj napriek tomu, že v rámci národných programov a v prípade spolupráce s tretími stranami používajú priemerné personálne náklady. No a dôvod je taký, že jednoducho stratili dôveru voči komisie, a nespoliehajú sa na definície komisie o tom, aké sú oprávnené náklady, čo sa akceptuje ako oprávnený náklad dnes, e, zajtra alebo o 6 mesiacov už nemusí platiť. Účastníci rámcových programov potrebujú minimálnu právnu istotu a táto minimálna nevyhnutná právna istota im však už nie je poskytovaná. Na to, aby sme všetko toto pochopili, treba pochopiť uh, charakter uh, a dôsledky auditorskej kampane komisie. Tieto audity boli vykonávané takým spôsobom, že komisia de facto retroaktívne a jednostranne mení eh, definície oprávnených nákladov tie definície, ktoré komisia samotná prijala v minulosti, ale povedzme, že to nie je problém, ktorý sa obmedzuje na jedného alebo dvoch účastníkov FP6. Je to skutočne rozšírený problém a budem sa to snažiť vysvetliť niektorými príkladmi medzi tými najväčšími 20 eh, účastníkmi FP6 eh, je niekoľko vedeckých inštitúcií a zástupcov priemyslu, ktoré podľa komisie a podľa informácií, ktoré mám a po ex post auditoch eh, projektov, na ktorých sa zúčastnili tieto organizácie a podniky, tak v rámci svojich žiadostí o náhradu nákladov urobili systematické chyby. V priebehu niektorých rokov tieto organizácie, všetky z nich konzistentne používali rovnaké definície a rovnakú metodológiu na počítanie oprávnenosti nákladov. Takže inými slovami, spravili to v súlade s bežnými účtovnými princípmi a postupmi. Avšak po týchto ex post auditoch komisia prehlasuje, že beneficienti eh, urozpravili systematicky, eh, systematicky chyby a žiada od nich, aby eh, prepočítala všetky svoje mm, náklady, výkazy nákladov. Avšak to môže trvať veľmi dlhé mesiace. Bežne sa stáva, že máte na to 45 dní a platíte si to sami. Niektorý jeden z členov e, musel zaplatiť 75 tisíc eur, e, aby si e, za skupinu auditorov z Price Water Coopers, na to, aby splnil tie kritériá. Dobre, prosím, pamätajte si, že zapamätajte si tieto príklady a aj to, že hovorím len o niekoľkých prípadoch, ktoré sú mi známe. A tieto prípady dokopy tvoria 2500 účastí na projektoch. Každý e, program, každý projekt e, má tri výkazy nákladov, čiže dokopy to je 7500 výkazov. E, každý výkaz prijala komisia a podpísali minimálne dvaja úradníci komisie. Projektový manažér a ďalší. Takže máme 15 000 podpisov komisie nehovorím o jednom alebo dvoch úradníkov komisie, ktoré možno, ktorí možno urobili chyby, keď podpísali výkazy, chybné. Nie, hovoríme pravdepodobne o stovkách úradníkov z komisie. No a jedinou, jediným možným záverom z tohto celého je, že komisia zaznamenáva skutočne obrovské zlyhanie manažmentu a spracovávania dokumentu FP6 dodávateľia jednali v dobrej viere, v súlade so svojimi zaužívanými postupmi a účtovnými praktikami. Ak sa objavili niektoré chyby, eh, tak ich určite urobila aj komisia. A teraz sa zdá, že komisia účastní, očakáva od účastníkov v rámcového programu 6, že budú platiť za eh, všetky chyby. A to je nepriateľné, nepriateľné správanie. Ako som povedal už predtým, komisia retroaktívne a jednostranne mení definície oprávnených nákladov. V právnych eh, termínoch takéto eh, správanie spôsobuje alebo naplňa podstatu porušenia zmluvy. Takže možno už viete, alebo teraz sa dopočujete poprvýkrát, že dve eh, z tých výskumných organizácií, o ktorých som hovoril, sa rozhodli podujať právne kroky voči, proti komisii. Aký, aká je teda podstata problému a čo s tým môžeme robiť? problém má viacero zdrojov, o ktorých nemusíme detálne hovoriť teraz, ale vo všeobecnosti je to v tom, že pravidlá nešpecifikujú detálne oprávnené náklady. Sú tam len všeobecné princípy. Tie kľúčové princípy sú také, že náklady musia byť reálne, hospodárne, nevyhnutné a v súlade so zaužívanými účtovnými princípmi účastníkov Dvor auditorov kritizoval tieto nepria, nepresné pravidlá a vo svojich vlastných auditoch uplatňoval prísne definície a teraz dotlačil komisiu do toho, aby uplatňovala podobne prísne definície. Ale mne sa zdá, že zákonodárca eh, vedel, eh, čo robí, keď ohlasoval pravidlá pre účasť. No a, a v minulosti komisia v podstate vždy postupovala tak, aj v rámci rámcového programu 6, na to, aby interpretovala tieto princípy e, z e, podľa rozumných princípov. A preto rozlišovala medzi krajinami, medzi e, druhmi inštitúcií a ich účtovanie nákladov. Ale zdá sa, že teraz to už nie je povolené a uplatňuje sa nejaký jeden univerzálny prístup. Ale to zdá sa nefunguje. Takže čo sa dá urobiť? My musíme rozlišovať eh, medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Minulosť, to je rámcový program 6. A táto inštitúcia pri hlasovaní o udelení absolutéria pre rok 2007 a rozpočet roku 2007 hovorila, že ako požiadavka na právnu istotu treba sa zdržať rekalkulácií finančných výkazov a účtovných závierok projektov, ktoré už boli schválené a zrealizované. A to bolo múdre odporúčanie ak budeme sledovať a vykonávať ex post audity v súčasnej podobe, tak spôsobíme výskumu škody väčšie, ako by bol prospech pre rozpočet EÚ. Ak sa v rámcovom programe 6 urobili chyby, objavili sa na všetkých stranách a boli vykonané v dobrej viere, takže by sme mali skončiť s nápravou minulosti, rámcového programu 6 a mali by sme sa sústrediť na prítomnosť a budúcnosť. No a budúcnosť, to je rámcový program 8. Musíme zriadiť koherentný a realistický rámec management, a princípov manažmentu rámcového programu. To bude samozrejme trvať ale tým, že to bude trvať určitý čas, tak preto som si za cieľ zvolil rámcový program 8. Možno budeme potrebovať oddelené alebo osobitné finančné nariadenie pre program ale v každom prípade potrebujeme eh, jasnejšie, všeobecne priateľné pravidlá. Potrebujeme auditorský rámec, ktorý bude uznávať, že výskum nie je to isté ako eh, finančná, finančná podpora eh, fariem alebo iné záležitosti, pretože to je úplne odlišné. Ja, ak môžem, rád by som navrhol, aby poslanci tohto parlamentu a konkrétne členovia tohto výboru, možno výboru pre kontrolu rozpočtu a by mali prejať iniciatívu, aby vysokí predstavitelia komisie a dvoru auditorov si sadli za rokovací stôl a vypracovali rámec pre manažment a audit rámcových výskumných programov. A ja dúfam, že bude tiež možné nejak prepojiť zástupcov priemyslu a výskumných inštitúcií s touto prácou, aby, tejto, do tejto práce, aby to zodpovedalo realite. Je konečne prišiel čas, aby obviňovanie vzájomné patrilo minulosti. Potrebujeme tento problém vyriešiť. No a súčasnosť. Súčasnosť je rámcový program 7. Chcem ešte raz zopakovať, že dodávateľia a účastníci rámcových programov potrebujú minimálnu eh, právnu istotu. Alebo inými slovami, eh, zjednodušenie o stredno, je hlavne o strednodobej stabilite. Ak chceme spoločne pracovať na zlepšení eh, rámca manažmentu a kontroly v rámci FP8, potrebujeme v súčasnosti tolerantný prístup, realistický prístup v rámci rámcového programu 7. No dobrá vôľa na oboch stranách, to by nemalo byť náročné. základy tu eh, v rámci pravidel participácie v článku 31 8c, kde sa hovorí, že oprávnené náklady by mali byť e, vykonávané, v súča- vykonávané a účtované v súlade so zaužívanými účelnými postupmi a praxou dodávateľov. Ja vás žiadam o kroky, aby rámcové programy dokázali, mohli fungovať efektívne a reálne a aby skutočne prispeli k rozvoju európskej výskumnej oblasti. Je to skutočne veľmi naliehavé. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Herzlichen Dank äh, für diese sehr interessanten Hinweise. Ďakujem veľmi pekne, boli to veľmi zaujímavé uh, veci. A teraz vám poviem, že Nemčina uh, odteraz pôjde na kanály číslo 17, takže uh, pre Nemčinu si prepnite na kanál 17. No a ako ďalší dostane slovo pán Lars Parzen, uh, je to zástupca univerzít, ktorý nám predniesie stanovisko vedecké obce. No a prosím vás o pochopenie. Musíme sa držať, držať času. Povedali sme 10 až 15 minút pre každého vystupujúceho, takže skutočne žiadam všetkých 10 až 15 minút, pretože inak nebudeme môcť pristúpiť k dispozícii. Takže pán Padezen, máte slovo ako ďalší. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi spochobný, eh, spokojný, že môžem tu vystúpiť na tomto parlamentnom výbore. Ja nezastupujem eh, žiadnu asociáciu spotrebiteľov. Ja tu eh, hovorím za univerzitu, tak ako ju vidím a myslím, že veľa mojich názorov bude održať to, ako veľa univerzit by na tieto otázky reagovali. Prvá priesvitka to nie je nejaké umelecké zobrazenie byrokracie, ide len o ukážku práce, ktorú vykonali naše univerzity. Možno na úvod by som povedal pár slov o mojej univerzite. Bola založená v roku 1822, založil ju Hans Christian Orsten on objavil elektromagnetizmus, bol to vynikajúci učenec a Európan v srdci zverejňoval svoje práce v dánštine, ale aj v angličtine, francúzštine, nemčine a tiež teda hovoril viacerými jazykmi a bol to e, skutočný Európan. Tak ako sa aj my považujeme za medzinárodnú univerzitu, ktorá má síce sídlo v Dánsku, ale pôsobením je medzinárodná. Máme 6500 študentov, rovnako ako MIT. V porovnaní s ostatnými technickými univerzitami máme personál 4500 ľudí, 2500 pracuje vo výskume a a tisíc sú študenti, ktorí pôsobia vo výskume. Sme elitnou univerzitou, máme zvláštny medzinárodný profil a hlavným indikátorom je to, že máme vysoké postavenie medzi univerzitami, pretože sme boli financovaní zo zdrojov Európskej únie Hlavným ukazateľom, ukazovateľom bolo Leiden Crown. Sme na piatom mieste medzi 100 najlepšími univerzitami v Európe. Tiež sme aj príjemcami z EÚ. Je to 920 miliónov eur v roku 2008. Teraz vám poskytnem taký malý príklad toho, aké perspektívy môžu existovať v úsporách, ale skôr, než to poviem, nie som osoba, e, ktorá hovorí, alebo ktorá si myslí, že všetko vychádza, alebo všetko je ideálne. Samozrejme, aj ten 7. vedecký rámcový program podľa nás je veľmi dobrý. E, financovanie a teda vôbec tá myšlienka poskytovania finančných prostriedkov je vynikajúca je jasné, že sa musíme zmieriť s niektorými byrokratickými postupmi, ale myslíme si, že Európa sa dáva dohromady, zbližuje a keď si to nebudeme myslieť, tak všetky vynálezy, ktoré obohatia ľudstvo, e, došlo by k ním na e, ďalekom či blízkom východe alebo v USA. Ja mám tam samozrejme tiež priateľov, Som samozrejme za to, aby sa aj tieto oblasti rozvíjali, ale keď my ako Európania neurobíme, síce už to aj robíme, ale ak neurobíme viacej, tak budeme zaostávať a nikde nie je e, napísané, že za 30 alebo 40 rokov sa môžeme stať najchudobnejšou časťou sveta. Za skutočne za 40 alebo 50 rokov by k tomu mohlo dôjsť a aby sme tomu zabránili, keď e, mali by sme naďalej rozvíjať vedúcu úlohu univerzít, ich vedecký výskum. A ja si myslím, že tento 7. rámcový program je vynikajúci program a je veľmi dobrý mm, na to a rovnako aj univerzity ho oceňujú. 7. rámcový program zúčastnilo 160 tisíc účastníkov, ktorí požiadali o financovanie a 35 tisíc začalo e, rokovať ak máme urobiť nejaké vylepšenia alebo maličké vylepšenia, tak každý účastník by usporil dva dny administratívnej práce a tieto úspory by zodpovedali 2240 človekov rokom, čo je ekvivalent ročného výskumného úsilia na jednotlivých univerzitách. Je to skutočne veľa, čo ho dosiahneme, keď len trošku vylepšíme a znížime byrokraciu a môžeme to urobiť veľmi ľahko. A teraz niektoré konkrétne veci, ktoré by mohli byť zaujímavé. Nemali by sme len sporiť financie, ale aj zvyšovať kvalitu. Myslíme si, že celý rád e, veci, ktoré sú úzko koncipované, ide len o ojedinelé návrhy, ale keď hovorím o úspešných návrhoch, tak to vždy súvisí s financovaním. Medzi výskumníkmi je známe, že len jeden projekt môže byť financovaný. A ak máme dva alebo tri veľmi slubné návrhy, tak často to vedie k tomu, že výskum jednoducho povie, že do toho nepôjdeme, pretože vieme, že dva dvaja alebo traja kolegovia v Európe budú o tento projekt žiadať a potom príde e, aj k mrhaniu peňazí a k menšej kvalite. Tí najlepší výskumníci nepredkladajú veľké množstvo projektov a návrhov, ale sa sústreďujú na jednu oblasť, jeden sektor. Ak sa im to nepodarí, tak sú sklamaní a potom sa sústredia na národné financovanie, čo síce môže byť v poriadku, ale nie je to európska myšlienka. Takže naše odporúčanie je zadefinovať širšie témy a aj rozpočty pre tieto širšie témy a takýmto spôsobom budeme môcť veľmi dobre financovať vedecké výskumy pre každú tému. A čo môžeme ľahko dosiahnuť, je, že tieto výzvy by sa nemali zverejňovať zároveň, teda v tom priebehu dvoch mesiacov Určite to znie veľmi prakticky, ale právnici v tomto období budú pod veľkým tlakom, ale my ich musíme platiť týchto právnikov počas celého roka, nie len počas tých dvoch mesiacov, takže aby to bolo rentabilnejšie, títo právnici by mali pracovať celý rok a keby sme toto obdobie mohli rozložiť na celý rok a títo skvelí odborníci by mohli pracovať aj na mojej univerzite, aj na iných a takýmto spôsobom eh, by sme uľahčili aj, aj znížili byrokraciu, aj uľahčili postupy. Teda, to je teda vec, ktorá súvisí s harmonizovaním postupov. Máme rôzne pravidlá, ktoré existujú pre rôzne programy, pre spoločné technológie, pre malé a stredné podniky, spolupráca a podobne. Ale to môže byť aj veľmi kontraproduktívne. Keď to je príklad, ako keby ste išli nakupovať, idete do pekárstva, a to je pekné, viete, že môžete používať rovnakú menu, ako keby ste išli uh, niekde inde do obchodu, do mesiarstva a podobne a že táto mena, že je všade rovnaká, že všade sú rovnaké podmienky. Ak by tomu tak nebolo, tak by ste boli trochu zmetení. A tieto obchody, ktoré tak ľahko nestanovujú svoje podmienky, tak potom by sme nevedeli, ako sa tam správať. A práve takéto podmienky pre malé a stredné podniky môžu byť eh, komplikované. Je to možno zvláštne, o čom tu teraz hovorím, no ale dobre, už nebudem zachádzať eh, do detajlov. No dobre. Ďalším nedostatkom vo výskume alebo to, čo by sa malo robiť pre malé a stredné podniky, je, že podniky nie sú úplne e, vyvážené a aby sme zaistili e, IPR, ten výskumný program pre malé a stredné podniky, e, tak musíme povedať, že nemáme priaznivé podmienky pre univerzity a nepriaznivé podmienky pre výskum v Európe všeobecne. Je to prekážkou vo voľnom priestore, je to prekážkou na mnohých univerzitách. Mnohé univerzity museli preniesť výskumy a vývoj na iné organizácie a vlastne si znemožnili robiť výskum v tejto oblasti do budúcnosti. Žiadna rozumná univerzita E, by nechcela prestať robiť výskum do budúcnosti. Ja viem, že sa to urobilo v prospech e, malých a stredných podnikov, tieto pravidlá, ale potom sa deje toto. Univerzity sa to jednoducho nebudú zúčastňovať. Tým, že chcete istým spôsobom pomáhať malým organizáciám, chcete s nimi dobre zachádzať, ale potom tie výsledky nie sú vždy najpozitívnejšie. Eh, urobil sa zúžený výskum v komisii. Naši výskumníci si myslia, že je to orientované príliš osobne, tak ako sa s ich žiadosťami zaobchádza. Samozrejme, keď nejaký účastník projektu sa zmení počas toho projektu, tak je jasné, že to môže byť niečo veľmi osobne orientované. Nie je to ani priaznivé, ani praktické pretože to vysiela akýsi signál neistoty. Ešte ďalší návrh. Ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, áno, no je to trochu mm, bláznivé a ja súhlasím s tým a nevadí mi to, že to hovoria, lebo ja to aj tak povie. Aj v mojom odbornom živote som už bol vo viacerých funkciách, bol som v priemysle aj na akademickej pôde a veľmi často som sa stretával s organizáciami, kde názory týchto organizácií boli také, že fungovali veľmi účinne a ja ako nový riaditeľ som prišiel, že nie, to takto nepôjde, že to nebude, že to zmeníme, tak oni povedali, že nie, my sme sa o to už predtým pokúšali. A to je práve tá vedúca úloha. A moje skúsenosti hovoria, že v každej organizácie je veľmi ťažké je povedať napríklad je usporiť 5%, ale 50% je veľmi jednoduché. 2% usporiť je takmer nemožné, pretože je potrebné sa zaoberať nejakými malými vecami, písať na obe strany papieru, používať tušky a tak ďalej. A po určitom čase sa tých 2% eh, mm, úspore ani nepodarí dosiahnuť. 5% možno ľahšie, ale tých 50% jednoduchších, pretože musíte znovu rozhodovať o systéme, musíte pôsobiť eh, kreatívne a ľudia sa tomu aj prispôsobia. Aj tu by som mal niekoľko doporučení. Možno to bude vyzerať naivne, Možno niekto povie, že tu hovorí niekto, o čo, o, ktorý o tom nič nevie, ale moje odporúčania. Číslo 1, 60 dní na vyhodnotenie návrhov, teraz ich je 100, 120, možno aj viacej. A ako by sme to mohli dosiahnuť? Napríklad, že by som sa držal zase mojich skúseností z minulosti, pretože na vrcholnej úrovni v organizácii by ste nemali len navrhovať riešenia, Mali by ste predovšetkým opísať výsledok, ktorý chcete dosiahnuť, takže tých 60 dní by to malo trvať a nie dlhšie. A keď sa byrokrati vrátia a povedia, že to nie je možné, tak môžete povedať, že to urobíte ešte raz a potom poviete, že dobre, nedá sa to urobiť a potom ako politik poviete, no tak musíme nájsť iných byrokratov, ktorí to dosiahnu. Tak sa to robí biznise a takto sa to môže robiť aj na univerzitách. Druhé odporúčanie zaviesť pevné lehoty 60 dní na ukončenie zmluvných rokovaní. Aj to sa dá urobiť, aj teraz to trvá 100 dní, to je veľa. Skúsenosti hovoria, že veľmi často nedocielite väčšiu kvalitu, keď využite alebo potrebujete viacej času. Nejaká kritická situácia menej času môže zvýšiť účinnosť Môže to byť veľmi inšpiratívne a potom môžete povedať, no dobre, účastníci projektu alebo vedúci projekt môžu zožiadať o dodatočné informácie dvakrát. A vy musíte donútiť tých ľudí, musíte si všetko dobre premyslieť a keď tie informácie dostanú naspäť, tak vy poviete, no dobre, musím naozaj tvrdo pracovať, lebo to je posledný krát, keď môžem zažiadať o dodatočné informácie a ľudia, ktorí ich poskytujú, tak povedia, že máte 10 dní a druhá strana povie, za 10 dní sa to nedá. Ľutujem, ale vaša žiadosť je mimo. Môžem vám povedať, že univerzity za 10 dní vrátia. Moja určite áno. Hoci budeme musieť pracovať aj počas víkendov, ale potom budeme všetci šťastní, pretože budeme mať 120 dní a nie 129. A ja si myslím, že takýmto spôsobom sa aj ten projekt odklepne pre výskumné inštitúcie, ktoré majú menej skúseností v týchto programoch a pre menšie inštitúcie by bolo veľmi užitočné ako posledné odporúčanie zvýšiť transparentnosti prostredníctvom manuálom pre zmluvné rokovania cez milníky. Takže ľudia s malými skúsenostiami môžu skutočne sledovať ten proces. Veľmi často v mnohých podnikoch veľké inštitúcie mrzí ma, že to hovorím, oni majú e, radi veľa administratívy, lebo ten malý konkurent je tým vytlačený von. A to nechceme v Európe. My chceme, aby bol každý do toho zapojený. Takže malo by to byť uľahčené aj pre malé inštitúcie a inštitúcie, ktoré majú malé skúsenosti. Niečo podobného by im mohlo pomôcť. Teraz niekoľko ja som z Technickej univerzity, vidíte odporúčania vyvinutie integrovaného online systému pre rokovania a reporting. To sa robí ľahko a je veľmi dobrý model, ktorý by sa dal použiť. Systém online zo strany programu ICT, to je veľmi dobré, mohlo by sa to rozšíriť na všetky programy a aj na celý systém EÚ, podľa nášho názoru. A konečná rada pán Hall povedal tú istú vec. Ukončite prechod zo 60% na nákladov, eh, režijných nákladov. Treba ísť na model plných nákladov. To by malo fungovať a toho sa musíme držať. A všetky argumenty o tom, prečo sa to nedá urobiť, a prečo by to bolo inak ľahšie hlúposť. Model s plnými nákladmi, s reálnymi nákladmi, to je najlepšie pre inštitúcie EÚ, pre účtovníkov, ľahko sa to zvláda a malo by sa to realizovať. A na, na záver, spomente si, že výskum je veľmi odlišný od dotácií do polnohospodárstva a od iných vecí. Spomente si, že to, čo by sme mali skutočne preveriť, a kontroly sú dôležité, je výsledok, výstup biskupu. Teraz preverujete, či môžeme zúčtovať cestu autobusom alebo taxíkom. Ja si nemyslím, že to nie je dôležité, ale takmer si to myslím, že je to nedôležité. Nebolo by dôležitejšie, aby úštovníci, tzv. vedeckí úštovníci preverili, či niečo dostávame za naše peniaze, či dostávame výskum. A potom zredukovať všetkú kontrolu mikromanažmentu na absolútne minimum ale treba skontrolovať, aby Európa dostávala svoju hodnotu za svoje peniaze, ktoré vynakladá na výskum. To by sme chceli dosiahnuť. Ďakujem pekne. Chcem sa srdečne poďakovať aj za to, že ste e, hovorili včas a ako zástupca priemyslu, výskumu a technológií inovácií v Business Europe. To bude pán Van den Biesen. Thanks. you very much, dear Mr. Royal. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Ek, členova Európskeho parlamentu, dámy a páni. Chcem sa najprv poďakovať členom výboru ITRI za to, že e, pozvali Business Europe na toto vypočutie. Business Europe e, zastupuje viac ako 20 miliónov malých a veľkých firiem v Európe Najprv hovorme o pozitívnych stránkach. Myslíme si, že mnohé firmy môžu získať prospech z toho, že sa zúčastnia vo výskumných e, rámcových programoch. Jeden z programov, jeden, jedna z kľúčových síl týchto programov vyplýva z možnosti, aby vlastný výskum a vývoj firmy mohol byť podporený externými zdrojmi a tak môžu zdieľať náklady a rizika výskumu a vývoja. Verejné financovanie môže pomôcť e, znížiť náklady na výskum a vývoj a firmy môžu ho vykonávať viac, než by si to mohli pôvodne dovoliť. Účasť povzbudzuje vytváranie aplikáciu nových vedeckých a technologických vedomostí a poskytuje možnosť zdieľať a získať prístup ku e, vyspelým výskumným zariadeniam a infraštruktúram. Účasť takisto podporuje inters- medzisektorovú mobilitu medzi univerzitami a spoločnosťami v rámci výskumu a vývoja. Dôležitá výhoda je, že tento program poskytuje e, riadne regulačné e, prostredie pre partnerstvo. To je zvlášť dôležité dnes, pretože je globálny e, trend k zvýšenej spolupráci, čo sa volá globálna inovácia. Hociaký výskumník v Európe môže zavolať kolegu, aby zriadil spoluprácu bez toho, aby sa obával o e, podmienky a modality spolupráce. A výsledná spolupráca je unikátna, unikátny príspevok pre Európu. 7. rámcový program takisto vyvinul nejaké nové nástroje, ktoré sú zvlášť dôležité pre priemysel, ako zdieľanie rizika, finančné zariadenia a spoločné technologické iniciatívy. Toto sa objavilo z technologických e, platformiem na základe 6. rámcového programu. Napriek tomu, napriek týmto potenciálnym výhodám, podnikateľská účasť sa znižovala počas 15 rokov. Tento e, trend klesal stabilne o 39% v FP4 na 31 v FP6 v rámcovom programe 6 a účasť e, súkromného sektoru e, v sedmičke predstavuje 25 keď sa snažíme pochopiť dôvody pre túto situáciu, musíme ozrejmiť negatívny dopad silnej byrokracie na účasť podnikov. Chcem vám popísať problém tým, že popíšem tri špecifické oblasti obav pre spoločnosti. Zložité pravidlá týkajúce sa e, účasti, priemerné personálne náklady a takisto prílišná byrokracia, ako to spomen, spomenuli spoločné technologické iniciatívy. Každá z týchto troch oblastí je proti trendu, e, kde efektívnosť a rýchlosť sú stále dôležitejšie z hľadiska globálnej konkurencie. A toto každé ilustruje rovnaké otázky. To je prílišná zložitosť, slabá integrácia so štandardnými podnikateľskými procesmi a nízka tolerancia voči rizikám. My uznávame, že komisia vynaložila úsilie na zjednodušenie v, v rámcovom programe 7, ale tie žiadané výsledky ešte neboli dosiahnutí. Chcem stručne prejsť cez každý z týchto bodov. Bolo určité zlepšenie medzi FP6 a FP7, to znamená účastnícke garančné fondy, ktoré, zria, ktoré zvládali určité rizika, ako bolo spomenuté predtým, unik, jednotné registračné zariadenie, aby účastnícke informácie boli poskytované iba raz. Napriek tomu prístup rámcovému programu 7 je komplikovaný a zaberá to čas. Hlavné problémy, ktoré identifikujú podniky, sú následovné. Zložité pravidlá na účasť, príliš vysoký počet nástrojov a nerovnováha medzi počtom akademických a priemyselných hodnotiteľov, ako spomínal predchádzajúci rečník, nedostatok harmonizácie v implementácii pravidiel a princípov komisie, vznikajú tu zmetky variácie v reportingových obdobiach a tak ďalej. A sú tam rôzne interpretácie mandátov, o ktorých môžu rokovať e, vedúci projektov. Potom je tu otázka priemerných personálnych nákladov. To už spomínal môj kolega. Je to nová, nový problém a je to zásadný problém aj pre podnikateľský sektor keďže firmy stále viac e, fungujú globálne, musia implementovať konzistentné účtovnícke systémy, prísne medzinárodné a investičné požiadavky, ale na základe nových pravidel FP7 e, účastnícke firmy musia podporovať nové unikátne účtovnícke systémy pre projekty, ktoré nie sú v súlade so systémami účtovníctva, ktoré používa podnikateľský sektor. To zvyšuje administratívne náklady a neznižuje riziko a sú náznaky od komisie, že nebude akceptovať nákladové centrá, ktoré budú mať podobné technológie, teda metodiky, hoci sa bežne používajú v priemysle a aj v RTO a sú akceptované národnými verejnými auditorskými orgánmi. Nové účtovnícke e, ustanovenia v vracavom programe 7 zvyšujú byrokratické bremená. Toto nie je jednodušenie, ale dodatočná a drahá komplikácia, dodatočné náklady na spracovanie týchto nových administratív bremien predstavuje viac ako pol milióna na firmu v rámci programu, rámcového programu 7. A to odrádza od účasti v každom prípade. A preto je nám ľúto, že rozhodnutie komisie ohľadne e, priemerných nákladov a kritérií z júna 2009, že toto adekvátne neodráža odseky 117 a 18 uznesenia Európskeho parlamentu z apríl, 23. apríla tohto roka. Toto zhoršuje situáciu než pri rámcovom programe 6. Tretia oblasť, ako príklad, to sú skúsenosti v spoločných technologických iniciatívach. Tieto odhaľujú rovnaké problémy zložitosti a byrokracie, ktoré existujú v rámcovom programe a treba sa z toho určite poučiť. Zriadenie piatich súčasných JTI, to je veľký pokrok a všetci zúčastnení eh, by z toho mali vytvoriť úspech. Avšak prístup potrebuje značné zlepšenie predtým, než sa vytvoria nejaké nové JTA. E Pán Dotriam bude prezentovať e, tak, projekt Clear Sky JTI. E ja spomen, spomeniem e, počítačové systémy, s ktorými pracujem a moje poznámky platia aj pre ENIAC, to je ďalšia domena, je, je TI, spoločnej technologickej iniciatíve, to sa týka nanotroniky. No, účelom je, aby verejné súkromné partnerstva eh, zahrňali komisiu, eh, ďalších 20 štátov a asociovaných štátov. Všetky súčasné spoločné technologické iniciatívy sú eh, spoločnými podujatiami na základe 171 zmluvy. Tento článok zatiaľ na vytvorenie verejno-súkromných partnerstiev v výskumnej oblasti nebol využitý, no a to čiastočne vysvetľuje pripravenosť eh, JTI pre ICT v priebehu posledných rokov. Bol to veľmi eh, zložitý proces napriek spolupráci všetkých zúčastnených strán. Okrem toho, eh, tieto spoločné podniky sa uskutočnili so štatutom e, komunitárneho orgánu. No a to znamená, že sa uplatňujú e, pravidlá pre mm, európskych úradníkov. No a to e, viedlo k omeškaniam v procese, aby tieto spoločné podujatia a podniky plne fungovali. Okrem toho všetky aktéry, ktorí sa zúčastňovali, sú predmetom rôznych auditov, dokonca až šiestich auditov v rámci JTI na ICT. No a teraz prejdem k trom odporúčaniam. A Poprvé, jasne, že treba e, zjednodušenie nie len pre JTI, e ale aj pre FP7. E, Business Europe odporúča kroky na zjednodušenie dokumentácie a počtu počtu oficiálnych dokumentov, zníženie alebo skrátenie času platieb po predložení e, správ, hlavne pre malé a stredné podniky, ktoré až 4 mesiace musia čakať na platby a zaistiť jasné rozdelenie e, ročných rozpočtov e, podľa priorít a podľa rôznych projektov a lepšie riadiť konzorcia a sprístupniť lepšie FP7 pre malé a stredné projedníky a to oddelením tých kategórií asociovaných partnerov, ktoré poznáme z rámcového programu 7 5. Rovnako by sme boli radi, keby princípy zodpovedného partnerstva boli dobrovoľným súčasťou toho kódexu v rámci FP7. V oktobri na konferencii v Bruseli bola vydaná príručka o tom, ako projekty spolupráce, aby dobre fungovali a prebiehali. No a teraz súčasné problémy a treba vyriešiť problémy s priemernými personálnymi nákladmi. Treba rozhodnúť o prijatí priemerných eh, hodinových sadzieb na nákladovú položku alebo nákladové centrum. V strednodobom hľadisku eh, by malo byť revidované, revidovaná interpretácia komisie o finančných pravidlách eh, FP7 v súlade s rezolúciou Európskeho parlamentu 20. 23. apríla 2009. Hm, členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu a tieto obavy parlamentu eh, z 1. októbra viackrát opakovali. No ale predovšetkým Business Europe žiada o nový prístup eh, na základe tolerancie rizika vzájomnej dôvery na zvýšenie efektivity rámcového programu zvýšením rýchlosti a redukciou transakčných nákladov je dôvera základným prvkom ale súčasný inštitucionálny systém e, zdá sa je e, paralizovaný a neriadi rizika, skôr sa im len vyhýba. E, zvýšenie rýchlosti transakčných nákladov sa vymklo spod kontroly marginálne náklady alebo také vedľajšie náklady prekračujú eh, prínosy. No a eh, zdá sa, že sa objaví riziko, že ehm, komisia bude outsourcovať svoje aktivity na iné, eh, iné orgány, ako je TI, CT a iné. Ak sa tieto, tieto osoby stanú predmetom rovnakého auditu ako samotná komisia. No a finančné nariadenia. Súčasné E, súčasný prístup nulových rizik a nulové dôvery e, vystáva z, z osobnej finančnej zodpovednosti e, úradníkov. No a preto finančné nariadenie a s týmto finančným nariadením nemôže komisia prispieť k nejakému prelomu v odborávaní byrokracie. Nie, v rámci súčasných podmienok sa nedá dosiahnuť nič iné ako to dvojpercentné zníženie nákladov alebo zlepšenie, o ktorom hovoril predchádzajúci rečník, ale my sa musíme snažiť o to 50-percentné zlepšenie. A preto finančné nariadenie by malo byť prispôsobené. A ja si myslím, že treba kvôli tomu využívať nadchádzajúcu revíziu finančného nariadenia pre výnimku, ktorá by zohľadňovala riziká ktoré sú súčasťou týchto aktivít. Finančné nariadenie tiež nedokáže dobre riešiť PPP projekty. Dokonca sa tam vôbec nikde nezmenuje ani ten súkromný partner. No a finančné nariadenie malo umožňovať vytváranie spoločných projektov, aj keď spoločenstvo prispieva do tohto rozpočtu. Novoprijatá zmluva zavádza nový prístup pre výskum, tým, že sa vytvára európsky priestor pre výskum, kde výskumnícky vedecké poznámky, poznatky môžu voľne cirkulovať a tým zaručiť európsku konkurencieschopnosť. My vyzývame všetky európske inštitúcie, aby prijali pr- prístup vzdielania rizík a aby podporili všetkých partnerov, aby prijali tieto cieľy. Vieme, že to sa ľahšie hovorí, ako urobí. A preto Business for Europe bude pomáhať všetkým inštitúciám pri dosahovaní týchto cieľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bolo veľmi jasné, stručné a výstižné. A v rámci stanoveného času ako ďalší dostane slovo pán Erik Dutria, výkonný riaditeľ ktorý nám predstaví prís, príklad Clean Sky, hm, spoločnej technologickej iniciatívy. No, ak nás bude poslúchať technika, tak to urobíme. Nech sa páči. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanci a poslankyne, ak dovolíte, a tak trošku zmením ten prístup a budem hovoriť po francúzsky, aj napriek tomu, že Clean Sky eh, je samozrejme... O Clean Sky sa dá hovoriť samozrejme po anglicky, ale samozrejme moje priesvitky eh, sú tiež po anglicky. Takže v rámci tohto vypočutia eh, by samozrejme nemali byť zobrazované všetky aspekty Clean Sky a preto mi pri tejto príležitosti dovolte, aby som začal niektorými pripomienkami, ktoré sa týkajú tohto spoločného podniku. A tá spoločný, spoločný podnik Clean Sky vychádza zo spoločnej platformy, ktorá zahrania všetkých aktérov v letectve. Technologická platforma sa nazýva aker. Čo sa týka životného prostredia, tak akary sa okrem iného týka tiež toho, že sa snaží znižovať napríklad emisie CO2 do roku 2020. Je tu tiež o PPP v oblasti strategickej. Clean Sky umožňuje priemyslu realizovať množstvo rôznych krokov. A to kvôli výskumným aktivitám, ktoré sa týkajú pridanej hodnoty. Napríklad ide o demonstráciu technológií, ktoré sú integrované v rámci systému. Jedná sa tiež o prototyp lietadiel s pevnými krídlami napríklad. No a keď sa pozrieme na tú prevádzkovú operačnú oblasť, tak Clean Sky je PPP. Je to spoločná iniciatíva, ktorá viedla k tomu, že bol založený spoločný podnik a to na základe nariadenia rady koncom roku 2007. Takže priemysel sa podiela veľmi podstatným spôsobom. Vidíme tu 6 osí. Je to 6 tzv. 6 demonstračných projektov. Sú to regionálni partnery. Sú to tí aktéry, ktorí sa zameriavajú na konstru- konštrukciu, ale tiež na výskum a vývoj. To znamená, že máme možnosť nezávisle dosiahnuť určitý pokrok a zároveň sa môžeme presvedčiť o tom, či tento pokrok bol účinný. Je tu tiež vytvorený určitý tandem e, tzv. vedúcich výskumných organizácií. Sme financovaní tiež z troch, alebo financujú nás troja rôzni aktéry. Na jednej strane sú to tie vedúce podniky, na druhej strane sú to spoločníci, ktorí sa skladajú napríklad z malých a stredných podnikov, z výskumných stredísk a z univerzít. Tieto kategórie sú súčasťou Clean Sky. A v každom prípade máme 84 alebo približne 80 členov. Tretou kategóriou je kategória partnerov partnerov, ktorí sú volení s odstupom troch mesiacov. No a táto voľba je platná ďalej na obdobie dvoch, troch rokov. Keď hovoríme o PPP, znamená to tiež kofinancovanie. A to znamená rozdelenie na polovicu, ale rovnako to znamená spoločné riadenie. A to je dané tiež riadiacim výborom je tam 18 členov a zástupcov za priemysel a potom sú tam aj ďalší účastníci a samozrejme tiež komisia. Spoločný podnik a výkonný orgán vykonáva spoločné riadenie a snaží sa postupovať autonómne v prípade, že výkonný riaditeľ povie spoločne s komisiou, že príde, alebo že tento projekt bude schválený. No a spoločné Clean Sky, tak ako mnohé ďalšie e, projekty a podniky, ako hovoril predrečník, je orgánom spoločenstva. To je základné, pretože to podlieha tiež finančnému riadeniu a nariadeniu. Avšak existujú výnimky, ktoré majú len teoretický charakter. Máme v rámci Clean Sky vlastný management. Je jasné, že Clean Sky bol poznamenaný veľkou manifestáciou zo strany podnikov, pretože jednotlivé riešenia mali meškanie. No a podľa môjho názoru nemôžeme mm, robiť veci prečasne. Samozrejme, rozhodovanie bolo veľmi komplikované. Fáza konštrukcie je jedna vec, a realizačná fáza je druhá vec. A preto treba vychádzať zo spoločnej technickej iniciatívy. Jedná sa o PPP, a ako také, ako taký je to skutočne veľmi významné. Je jasné, že od jary sme zaznamenali pomerne veľký pokrok. Znamená to, že sa realizovala prvá výzva a zmluvy, ktoré boli uzatvorené, spĺňajú kritériá, o ktorých sme hovorili. Ďalej, problém rozpočtu na rok 2010, ďalej zrýchlenie príjmania nových pracovníkov, ktorých bude približne 20 a vo všeobecnosti vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by mala byť ustanovená komisiou. Ide o 28 predstaviteľov jednotlivých podnikov. Táto skupina by potom mala vypracúvať rôzne návrhy pre budúcnosť e, projektov PPP. E, my pozeráme veľmi dôverne na vytvorenie tohto podniku a na jeho budúcnosť. Myslím si, že aktéry pochádzajú z rôznych oblastí, či sú to výkonné orgány, či je to komisia, alebo či sú to výskumné strediska, alebo výskumné ústavy. Ja si myslím, že sú to aktéry, bez ktorých nemožno dosiahnuť žiadny pokrok. A spoločný podnik má za úlohu skutočne strategicky aj v každodennej práci združovať jednotlivých partnerov, pretože ide o to, aby sme zblížili jednotlivé kultúry, aby sme spoločne vypracovali nové modely. Musíme tiež veľmi priamo spolupracovať aj s občanmi, Takže je tam aj veľmi dôležitý e, dôvod, prečo robiť takéto partnerstvo, pretože e, účasť obyvateľov dáva zmysel takémuto partnerstvu. Partnerstvo bude, ak bude fungovať, ak bude hýbať tým, čím musí hýbať. Máme No, máme tu niekoľko záležitostí a musíme teda k tomu prispieť. A boli nejaké ťažkosti v minulosti s EPP, s PPP, ale e, máme tu aj ďalšie záležitosti, e, ktoré a pravidlá, ktoré musí splňať Európska komisia a ktoré a spravidel, ktoré boli vytvorené za posledné roky Teda, keďže sme nechceli vytvoriť niečo nové, bizarné, tak sme sa museli adaptovať potrebnej situácii a to niekedy na úkor skutočného obsahu. A otázka teda ani nie je čo. Um, ani vytvorenie toho klinska, ako skôr iné podmienky Vychádzalo to z rozpočtu, z toho, aké boli finančné prostriedky a podobne. E, takisto vypisovanie tendrov bolo dlhé, potom e, pridelovanie finančných prostriedkov a v zásade veľmi dlhé konania pre celého procesu. Výkonný riaditeľ pochádza z priemyselných sfér, čo znamená, že mám relatívne málo skúseností z EÚ, z Európskeho spoločenstva, ale v každom prípade by som chcel prispieť k tomu, aby sa robili poriadne kontroly. Samozrejme, existujú riziká, pokiaľ ide o administratívnu záťaž. Nikto nehovorí že tieto rizika treba najprv identifikovať, potom opraviť a mali by sa, mali by sa dodržiavať všetky právne a rozpočtové predpisy. Veľmi rýchlo sa dostaneme do takej situácie, že tá konformita nebude 100%. Musí tu existovať súlad medzi cieľmi a medzi účinnosťou. Európska komisia vie, že tieto problémy existujú a niekedy hovoríme o kultúre nulového rizika, ktorá vyplýva práve z tejto administratívnej kultúry. Ale toto nulové riziko by mohlo e, viesť akejsi nehybnosti. Je potrebné, aby sme boli aktívni je to určité riziko aj pre naše aktivity. Keby sme dali viacej času tomu procesu prideľovania prostriedkov, než rôznym demonstračným plánom, tak by to asi nebolo vhodné. Toto nulové riziko to je riziko, ktoré by malo platiť celých 24 hodín, ale nie je to úplne jednoznačné, pretože môže sa to týkať aj radnejšej práce. Napríklad ja som riaditeľom určitej priemyselnej skupiny a ja chápem to, že je potrebná kontrola, ale celý proces, ktorý prebiehal za posledných 10 rokov, spočíval v tom, aby sme naozaj e, konformní boli s týmto celým procesom, aby sme sa snažili byť efektívni vo všetkých odboroch a aby, zasahoval, tak, aby zasahovali aj interní, aj externí auditory. V priemyselnom sektore to nie je jednoduché, pretože tam je potrebné rešpektovať napríklad izonormy a pokiaľ ide o mm, management dlhodobého programu, ako je Clean Sky, tak priemysel má určité skúsenosti Samozrejme, každý, kde, kto niekto vloží niekde peniaze, tak má obavy, aby sa tieto peniaze správne využívali. A je potrebné sa dohodnúť. Klínskaj vychádzalo z takých zásad, ktoré schválili všetci. Je to spoločný podnik medzi spoločnými, a, teda verejnými a súkromnými subjektami. A to znamená, že je tam potreba dohody, je to e, podnik spoločenstva a e, Tento podnik bol istým spôsobom vnútený priemyslu a nie došlo k skutočnej rozprave predtým k tejto téme v prvom rade a v druhom rade si želám, aby sme sa jasne dohodli na spoločných postupoch, ktoré by nám umožnili postoj. Máme dosť e, rigidné pravidlá a určité pravidlá, ale treba aj prenášať do každodenného života. Existuje určitý duch, ktorý vládne a tento nie je vlastný len manažmentu, ale je to duch vyplývajúci z politických rozhodnutí, pretože si musíme uvedomiť, čo vlastne chceme. Chceme, aby politické prostredie reagovalo, alebo nechceme, aby reagovalo. A toto vnímanie týchto signálov bude rozhodujúce. máme určitú experimentálnu možnosť vývoja. A výskum, samozrejme, je tam vždy nejaká možnosť rizika. Nie Je potrebné, aby sme sa snažili niektoré postupy osviežiť. A na záver, je skutočne potrebné sa angažovať e, v takých spoločných podnikoch. Je potrebné ale aj zjednodušiť pravidlá, čo by znamenalo, že tie pravidlá musia byť flexibilnejšie, efektívnejšie. Je potrebné jasne e, stanoviť prioritu tak, aby sme naozaj postupovali v súlade so stanovenými pravidlami aby Klínskaj dosiahol ten cieľ, kvôli ktorému bol vytvorený. Ďakujem za pozornosť. Äh, Dobre, ďakujem veľmi pekne. Trvalo to trochu dlhšie, ale dopočuli sme sa, dozvedeli sme sa množstvo nových informácií a preto vás teraz požiadam, aby kolegia, je tu ešte komisia, rada, ktorý by som dal, chcel dať slovo, takže poprosím kolegov, aby sme skutočne položili veľmi stručné otázky, o ktorých budeme môcť hovoriť ešte pri ďalších príležitostiach. A kolegyňa Ek to na záver zenie. Takže najskôr e, pani Kavalio, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie. Chcela by sa zdôrazniť jeden bod a to je hodnotenie, ktoré sa sústreďuje na postupy a nie na obsah výskumu. A skutočne potrebujeme to, čo bolo povedané, že potrebujeme kultúru dôvery. A súhlasím s tým, že kultúra dôvery musíme zmeniť finančné regulácie a predpisy, lebo chápeme, že mnoho postupov predstavuje ochranu pred samotnými eh, oficiálnymi predstaviteľmi a toto je veľmi dôležité a bude oveľa dôležitejšie v budúcnosti, aby sme vybudovali európsku výskumnú oblasť. Máme veľmi dôležité nástroje. Jeden z rečníkov hovoril o 1.7 jednotke, ale máme aj článok 1.6.9, to je spoločná implementácia medzi členskými štátmi a komisiou tam sú strašne komplikované postupy, trvá to, tá realizácia trvá 2-3 roky, takže nemôžeme budovať túto oblasť bez, s článkom 171 a 169, tak ako znejú dnes. Potrebujeme opatrenie, potrebujeme veľkú, veľké zjednodušenie a to si vyžaduje e, finančné pred, zmenu finančných predpisov. Medzi tým veľmi súhlasím s dvoma bodmi, ktoré môžeme urobiť v rámci finančných nariadení a to je menej multiplikácie schém, pretože to je veľmi zlé pre keď, pre, pre podniky, keď máme toľko schém alebo projektov s rôznymi pravidlami. A druhá vec je čas, ktorý trvá komisii, než schváli platby a potom poskytne veľmi krátky čas pre partnerov, aby odpovedali niekedy len za 10 dní a pritom oni riešia veci 6 až 9 mesiacov na to, aby poslali schválenie správ. Takže ďakujem pekne. Mala som viac vecí, ale to poviem na budúce. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Correra, pán Del Campos. Obrigado, senhor presidente. Queria... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som v prvom rade poďakovala, pogratuloval našim pozvaným pretože ich vystúpenia boli veľmi úprimné a vynikajúce. Skutočne všetky boli aj veľmi kritické a my sme ale neočakávali ani nič iné, pretože všetky údaje, ktoré sme dostali e, k tejto problematike, sú skôr negatívneho charakteru. Ale ja by som rád e, zdôraznil potrebu účinnosti a rád by som hovoril o niečom, čo súvisí s s malými podnikmi, ktorí trpia oveľa, oveľa viacej, keď je obrovská byrokracia. Majú s tým väčšie problémy, je to nákladnejšie, oveľa viacej ako pre veľkých dodávateľov a veľké firmy. Hovorili ste o bariérach, ale aj o nedostatku istoty, bezpečnosti musia určité, eh, existovať určité bariéry alebo pravidlá, ale nikdy sa nevie, ako sa ich eh, dá eh, prekonať. Je tu aj taký efekt, ktorý práve zmenšuje počut a neustále v pozadí, v pozadí počuť nejaké zvuky alebo hlasy, ktoré hovoria, že sú nejakí politici, ktorí hovoria o potrebe auditu proti určitej alebo auditu určitej inštitúcie a pokiaľ ide o tie interné audity, viete veľmi dobre, že niekedy pravidlá sú neme, pardon, slepé a niekedy sa jednoducho zákony aplikujú do písmenka. Ale ja by som bol rád, keby e, existovala aj určitá miera odporu k byrokracii ale na druhej strane hovoríme, že je aj potrebná určitá miera byrokracie, ale potrebujeme, aby existovali také pravidlá hry, alebo sa zmenili pravidlá hry tak, aby tá byrokracia fungovala normálne a nemôžeme očakávať od 7. rámcového programu alebo od 8., pretože ešte, no pozor, ešte máme 4 roky z toho predchádzajúceho, tak ešte by som upozornil na nasledujúce veci. Výskum sa meria výsledkami a nie je výsledkom kontrol. A navyše potrebujeme aj výchovu a vzdelávanie v managingu vo vede, našich aktérov, pretože veľká výskumná inštitúcia nemôže dôverovať alebo nemôže zveriť audity externým auditorom, musí používať interných auditorov. A na to by bolo potrebné eh, robiť určité kurzy vzdelávania a tak ďalej, aj účtovníckého vzdelávania. To je potrebné len vtedy, keď sú dobré pravidlá, keď ich vieme veľmi dobre. A ja by som sa rád pridal k tým, ktorí gratulujú rečníkom k im vystúpeniam dnes do obeda, pretože to, čo nám tu dnes povedali, je výnimočne zaujímavé, dvo- významné a kritické, ktoré teda my túto kritiku aj oceňujeme. Rád by som tu naznačil určitú oblasť, ktorá až doteraz istým spôsobom nebola prítomná v našej dnešnej diskusii. A pozerám sa na to zároveň s perspektívou do budúcnosti, na, s perspektívou budúceho rámcového programu a možno aj preto, že sme v dome chimér alebo v dome snov, a to je Európsky parlament. A tu sa mi zdá, že sa venuje veľká pozornosť tomu, čo je výskum prepojený na podnikateľský svet, veľká pozornosť venovaná výskumu, ktorý prináša konkrétne výsledky a to je podľa mňa veľmi dôležité aj relevantné. Blahobyt všetkých Európanov závisí od výskumu, od výsledkov a úspechu tohto výskumu, ale ja by som tu chcel tiež obhajovať výskum, ktorý neprináša konkrétne výsledky. Čistý výskum, výskum, ktorým by sme mohli nazvať výskum nepriamo určený na, na produkciu hmatateľných vecí, pretože v rámci tejto kombinácie, čo je spoločná práca medzi univerzitami, podnikmi a financovanie, ktoré pochádza od nás, čo by sa stalo s tým výskumom, ktorý tiež zabezpečil rozvoj Európy? Kde by bol býval Emmanuel Kant, keby sa bol teraz predstavil so svojím projektom kritiky čistej pravdy alebo o neustálom, o trvalom miery, o väčšnom miery. Máme aj Schopenhauerové a Hegelové diela a kde by boli, keby e, sa mali aplikovať teraz, pretože univerzita, výskum, vývoj, to všetko musí byť veľmi kritické, ale niekedy aj absolútne neúžitočné, aby spoločnosť v tých svojich najintimnejších a najposlednejších inštanciách sa mohla vyvíjať ďalej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Gutierrez. Contendes. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za úprimnosť niektorým z rečníkov, ale ja by som upozornila na niekoľko bodov v tomto smere. Myslím, že všetci vieme, že existuje veľká byrokracia, že existujú štrukturálne problémy systému, ktorý sa neadaptuje na spoločnosť a predovšetkým na diverzitu výskumu, na malé výskumné týmy, ktoré nemajú čas, pretože mm, keď chcú predložiť nejaký projekt, tak potrebujú stráviť tisícky hodín byrokracie a chcú niečo dosiahnuť a nemôžu to robiť. A teraz možno niekoľko bodov riešení by som navrhla. A čo si o to myslíte? Poprvé, Súhlasím s kolegyňou portugalskou poslankyňou Mario, že je potrebné urobiť nové finančné nariadenie. To je jasné, ale nezabúdajme, že predchádzajúce finančné nariadenia my v parlamente a samotný aj systém Eh, dvora auditorov, ktorý vlastne sa zhoršil a teda parlament by si mal povedať mea culpa, mea culpa. Dobre, my všetci tu teraz súhlasíme, že treba obmedzovať byrokraciu, ale keď príde definitívny bod, tak eh, keď predkladáme pozmenujúce návrhy, tak potom všetci sa snažíme dosiahnuť len to, aby si nikto nevzal čo len jedno euro bez akékoľvek záruky. Ale my si musíme jasne a systematicky zrevidovať. Potrebujeme pracovnú skupinu, ktorá musí e, určiť, kde sú tie kritické body, kde sú tie kľúče, ktoré zatvárajú dvere. A ďalej, potom samozrejme aj so dvorom auditorov sa porozprávať a zistiť na základe, čo vzniká tá nedôvera. Pred dvomi rokmi sme napríklad tu v parlamente mali veľmi vážny problém, pretože dvor auditorov chcel od výskumníkov, aby každý deň ráno chodili na univerzitu a tam sa podpísali alebo štikali. Ano. A určitá skupina poslancov, ktorí by sme už boli, predtým sme boli výskumníci, tak sme povedali, preboha, však na toto musíme upozorniť, však toto predsa nie je možné, takto sa nedá pracovať. Ako keby dvor auditorov si neuvedomovalo, že pracuje s niečím iným, že je to finančný e, nástroj na riadenie pre niečo iné, nie napríklad pre budovanie mostov a podobne. Aj DG Regio. Teraz sa štrukturálne fondy pre inováciu prekryžujú so 7. rámcovým programom a my musíme ale spoločne e, zrevidovať ten to finančné nariadenie, pretože nemôžeme e, miešať dohromady tých, ktorí stavajú e, mosty a na druhej strane výskumníkov. A potom konkrétne tendre. Napríklad dnes ráno v rade. Jeden z problémov Európska komisia nerada preberá riziká, nikdy sa nezúčastňuj volieb a tak ďalej, to je všetko jasné. Ale my im musíme ukázať, že všetci musíme v určitom momente života preberať na seba určité rizika. A Európska komisia má aj takých zamestnancov a úradníkov, ktorí vôbec nevedia, s čím robia. Dnes napríklad rozhodovali o spoločných programoch. Je tam strašne veľa financií pre rôzne krajiny. Konkrétne napríklad o historickom dedičstve v Taliansku a oni nám povedia, že to je otázka humanitných vied, ale tie ich 3500 diel, ktoré spadajú do tohto historického dedičstva, sú vlastne výsledkom samozrejme stavebných prác, inžinierských a tak ďalej. Sú to stavebné diela. No, tým chcem povedať, že musíme zrevidovať viacero vecí naraz. Ďakujem pekne. Pán Gríbich, ďakujem pán predseda. Myslím si, že naša dnešná schôdca ukazuje, že treba konať. Chcem sa poďakovať komisii, pretože už sú prvé dobré výsledky z Eurostars a z Eureka. Sme dosiahli dobré skúsenosti. Z New Research Council máme dobré skúsenosti, takže už existuje určitá cesta smerom k zjednodušeniu elektronickej registrácie. Existuje už cesta smerom k paušálnym sumám. Myslím, že by sme mali konzekventne postupovať a treba aj audity, aby sa na to pozreli, aby audity sa na to špecializovali, aby tu bol potenciál úspor v administratíve. Každej, každá auditná oblasť by mala si vytvoril, vytvoriť vlastný základ, čo navrhujú auditorskí špecialisti aby sa v budúcnosti systém zjednodušil. Mnohé dvojité preverovania a paralelné kroky a celý proces a trvanie procesu je príliš dlhé. Potrebujeme krátke, efektívne lehoty a Eurostars a Eureka to ukázali. Ja si želám, aby sme v 8. programe mohli zdvojnásobiť sumu v porovnaní so 7. programom, čo sa týka peňazí, aby sme potom mali riadne, riadne kroky, ktoré sú rýchle, efektívne a bez rizika. Ďakujem. Ďakujem. Kolegyňa Riera Madureo. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som na úvod na úvod pogratulovala pani Ek, že zorganizovala takýto zaujímavý hearing. Len malá kritika na predsedu. Samozrejme z lásky, ktorú k nemu cíti, možno by bolo zaujímavé, aby e, v tom predsedníckom stole za ním sedela aj nejaká iná žena, nielen pani Eke. Tiež by som poďakovala spravodajcom, rečníkom za to, že hovorili tak jasne, ako hovorili kolegovia, k takej téme, ktorá je pre nás a pre naše univerzity a pre náš výskum veľmi dôležitá. Ja som tiež presvedčená a myslím, v parlamente je nás väčšina, že by sme mali zmeniť kon- kultúru kontroly za kultúru dôvery, ale problém je, ako to urobiť. A tu vám len môžem povedať, že sme o tom veľa diskutovali pri príprave 7. rámcového programu, že sme vyvinuli v tomto parlamente obrovské úsilie, aby sme boli úspešní, ale zdá sa, že sa nám ten želateľný výsledok nepodarilo dosiahnuť. Ja som si zaznamenala všetko, čo sa tu povedalo. Pre mňa to bolo všetko veľmi prínosné, hoci veľa vecí sme už vedeli predtým. A navyše vám musím povedať, že už pri viacerých príležitostiach sme na tieto fakty Európsku komisiu z tohto parlamentného výboru upozorňovali. Len dve stručné otázky. Prvá. Rada by som vedela, čo si myslíte o fungovaní RC a akým, teda tohto 7. rámcového programu a pretože bol vytvorený na podporu výskumu na program excelentnosti, takže mm, to bola jedna otázka. A druhá, v súvislosti s Clean Sky, o tom by sme mohli hovoriť hodiny o GTI a ďakujem pánovi Dutre za to, že bol medzi nami, pretože v tomto parlamente my sme boli veľmi kritickí k GTI, ale predovšetkým ku Clean Sky, pretože vždy sme si mysleli, že teoreticky, že GTI sú dobré nástroje, pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, ale vždy, keď sa budú rozvíjať v zmysle tých cieľov, na čo boli vytvorené. Ale sme tiež vyjadrili určité obavy k tomu, ako sa implementovali, financovali tieto programy, aká tam bola transparentnosť, účasť, kontinuita a podobne. Pán Dotret naznačil tie byrokratické problémy a veľmi správne ale urobil skôr optimistické vysvetlenie situácie GTI, ale v tomto výbore sme mnohí, ktorí máme vážne pochybnosti. K tomu nie je nám to až také jasné, pretože napríklad nedávno pri mm, absolutóriu rozpočtu z tohto roka, tak sme skonštatovali, že prípade GTI alebo Clean Sky využívanie rozpočtu bolo relatívne nízke a to nie len vďaka byrokracii. A my skutočne pochybujeme o tom, či je toto realizovateľná alebo rozumná cesta PPP a myslíme si, že by možno by bolo lepšie nájsť iné spôsoby. A keď hovoríte o byrokracii, keby ste povedali niečo aj o podstate tejto záležitosti, a možno nielen pán Detret. Rada by som, rada by som poznala aj názor ostatných členov, ktorí sedia za predsedníckým stolom. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať rečníkom veľmi pekne, hlavne za veľmi pragmatické návrhy od pána predsedu Palisina. Tie sa mi veľmi páčili. Keď som za posledné mesiace pri výskumných výskumných podnikoch, keď som sa ich pýtal, aké sú dôvody, prečo sa oni nezúčastňujú alebo nemajú žiaden prístup, v prvom rade vždy sa hovorilo o rozpočtových pravidlách. E, iní kolegovia už o tom hovorili predtým. Je kontrola dobrá, ale príliš veľa kontroly, či nie je, nie je lepšie. Kontrola je potrebná, pretože máme zodpovednosť za peniaze daňových poplatníkov, ale ja si myslím, že musíme nájsť cestu späť smerom k určitej primeranosti tejto otázky, aby sme zabránili tomu, aby rozpočtové pravidlá nevzťažovali príliš prístup, lebo to nie je zmysel e, tejto iniciatívy. Mám tri otázky na expertov. Dva, dve sa týkajú zastupcu Business Europe, pana van den Biesena pán predseda Palesen hovoril, že niektoré pravidlá sú vytvorené na to, aby zastupovali a chránili e, záujmy malých podnikov, ale vlastne výsledok je opačný. Zaujíma má váš názor na toto ako zastupcu Business Europe. A druhá otázka na pána Fanden Bisena. Či ciele, ktoré stanovil Európsky parlament pre účasť malých a stredných podnikov v týchto, v týchto výskumných nástrojoch, či sú tieto ciele skutočne dosahované. A tretia otázka smeruje na všetkých. Pán Hall predložil návrh um, pre okrúhly stôl medzi rôznymi inštitúciami inštitúciami, medzi iniciátormi aj s týmto výborom, aby, aby pracovali na súčasných pravidlách a či ostatní experti podporujú Mienku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Toja. Grazie, Presidente. Eh, mi unisco innanzitutto ai Ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala, tak ako kolegovia, našim pozvaným našim hostom za to, že boli takí úprimní aj za vaše vyhodnotenie, ktoré ste urobili za vyhodnotenie súčasnej situácie. Ja si myslím, že to, čo je jasné z vašich vystúpení, je, že existuje nedostatok proporčnosti medzi obsahom projektu a vyhodnotením jeho výsledkov a na druhej strane celý ten čas, všetky zdroje, financie, byrokracia, ktorá je potrebná na to, aby sa splnili určité pravidlá. Keď existuje takáto disproporčnosť, tak v skutočnosti to, čo sa stáva prostriedkom na dosiahnutie cieľa, sa stáva cieľom samotným. A ciele sa stávajú prostriedkom. A to, čo my tu potrebujeme, je, aby sme my v Európskom parlamente zasiahli aby to, čo sa tu teraz spovedalo, aby to neostalo na papieri alebo len vypovedané, ale aby sa to realizovalo. A o čo ide? Ide o iniciatívy týchto samotných podnikov alebo PPP e, partnerstiev. Čo navrhujete, aby tie prostriedky sa nestali cieľom a naopak, ako urobiť skutočné vyhodnotenie, skutočnú kontrolu výsledkov? prostredníctvom akých nástrojov. Minulý týždeň som sa zúčastnila jedného aktu pod záštitou EÚ. Išlo o jeden výskumný projekt, bol tam aj náš prezident. Bolo to zorganizované jedným talianským odborárským združením. Boli tam najvyšší predstavitelia a urobila sa tiež akási revízia alebo kontrola to, čo sa urobilo v EÚ a v nadväznosti na to, čo povedal pán Hull, zdá sa, ako keby sa on stiažoval na to, že verejné zákazky sa niekedy prekrývajú alebo prebiehajú zároveň. Ja si práve naopak myslím, že je dobré, aby sa tieto e, zákazky alebo tieto tendre publikovali v tom istom čase takto celé zainteresované spoločenstvo vie, ktorý je konkrétny termín, kedy sa zverejňujú. Je lepšie, keď je to tak, než keby sa publikovali počas celého roka. To je to, čo nám aj hovoria jednotliví zúčastnení, tí, ktorí chcú poznať pravidla. A teraz pán Karás. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους και ομιλητές για τις πολύ... Ďakujem pekne všetkým vystupujúcim za ich veľmi jasné stanoviská. Bolo trochu sklamaním, že dokonca aj tie body o budúcom vývoji sienoramcového programu. Všetky tieto veci už poznáme od roku 2007. Mali sme aj kokovú správu z polovice času a už vtedy tam boli hm, zaznamená tieto ťažkosti, problémy s byrokraciou. To, čo nám opísali dnešní rečníci, len ukazuje, že tak ako pán Haj povedal, že sú tam e, systémové problémy Taktiež nám tu bolo povedané, že sme nevenovali dostatok pozornosti výskum, e, výsledkom výskumu a že sme sa len sústreďovali na byrokraciu a že čo je najdôležitejšie, že tiež sa nám povedalo, e, že boli subjektívne možnosti interpretácie určitých pravidiel alebo uznesení Európskeho parlamentu. Tiež sme tu počuli, že ehm, rôzni e, tí, ktorí hodnotili, tak e, interpretovali niekedy aj subjektívne tie, tie, tieto pravidlá. A realita je taká, že Lisabonská stratégia vo svojich cieľoch zdá sa, že nie je úspešná. A Jeden z dôvodov neúspochu je podľa môjho názoru práve byrokracia, pretože v niektorých krajinách je to nielen problém, problém byrokracia, ale ako povedal pán Alen Lesner, ktorý hovoril o spoločnom centre výskumu, že hovoril, koľko percent času e, americkí výskumníci venujú byrokracii a administratíve a že len jedna z piatich e, žiadostí vonkajšieho financovania a externého financovania bola úspešná a schválená. Ja som vám už viackrát, pán predseda, povedal, že všetké, všetky svetové štúdie, ktoré sa publikovali, aj tie, ktoré sme my zažiadali v roku 2008 o tendencie až do roku 2015, tendencia a vývoj e, v Amerike ukazujú, že Európa prehráva. Prehráva v konkurencieschopnosti, pokiaľ ide o výskum a vývoj. Niekedy sa síce zjavia nejaké dobré výsledky, ale všeobecne sme neúspešní. A ja si myslím, že je to niekto, čo by nás malo znepokojovať. Keď hovoríme o takej téme, ako je byrokracia, to mi trochu pripomína kavku. Človek má pocit, že byrokracia je zbraňou v rukách niek- e, niekoho ako zabrežneva. Ale ja si myslím, že to, čo by nás malo predovšetkým zaujímať, je tá otázka nedôvery ktorá nejakým spôsobom vychádza alebo ktorú cítiť v tomto nariadení. Ja si myslím, že potrebujeme predovšetkým atmosféru dôvery, lebo tak dosiahneme pokrok. Drahé kolegyne a kolegovia, teraz, aj napriek tomu, že máme veľký časový skos, by som chcel dať predsedníctvo zástupcovi švedského predsedníctva, pánovi Kilzebornovi, pretože myslím, že je vynikajúce, že je dnes medzi nami a určite sa chce zapojiť do diskusie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne e, za, túto aktuálnu, za toto aktuálne a veľmi informatívne mini vypočutie s ohľadom na pozornosť. Ten názov mini vypočutie nie je až taký úplne vhodný. Od e, toho, že zasadnutie rady sa počas švedského predsedníctva uskutoční až začiatku decembra, nemôžem vám povedať viac než len pár odhadov, aký bude výsledok um, hľadne zjednodušenia, ale môžem pridať nejaké úvahy o následkoch uh, tohto predpokladaného výsledku v nadväznosti na vzťahy aj v práci s parlamentom. Podľa môjho názoru, a to je prvá predpoveď, uh, plány oznámené komisiou budú mať veľkú podporu e, s tým, aby budúci rok vydala oznámenie o zjednodušení. Dnes myslím si, že o tom sú nejaké pochybnosti. Rovnako sa e, podľa môjho druhého odhadu zistí, že snahy, ktoré indikovala komisia aj rada, a ich implementácia si bude vyžadovať veľmi silnú podporu členských štátov aj Európskeho parlamentu. Takže prečo? Keď hovoríme samozrejme o špecifikách výskumu, nemôžeme e, si nahovárať, pretože určite mnohí kolegovia v mnohých politických oblastiach bude takéto znenie a znamenať problém. Špecifika jednej oblasti môžu mm, tak nakaziť druhú oblasť. E, takže budeme čeliť mm, odporu a protiútokom e, z hľadiska toho znenia, čo sa týka prístupu, tolerancie rizík a tolerancie. E, to tiež podporujeme a dúfajme, že to nebude eh, len takým prázdnym tvrdením a bude to musieť byť podporené praktickými výsledkami. Takže prečo? Nie je to len eh, tvorba pravidel, ale aj riadenie a implementácia pravidel, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. No a stretávajú sa s riadením na všetkých úrovniach vrátania rady a parlamentu potrebujeme sa spýtať, aké signály vysielame komisii, ktorá je výkonným orgánom, ktorý zodpovedá za túto prácu. Musíme pochopiť, že je to súčet a vypracovanie tých pravidel, ktoré sú dôležité pre vedeckých pracovníkov. To samozrejme nie je dôležité, tak ako som povedal, len pre výskumné politiky. Nie. Musíme presvedčiť sami seba, našich kolegov v iných politických oblastiach a rovnako médiá o tom, že je potrebné vydať sa istým smerom. Ja dúfam, že začiatkom budúceho roka bude predložená analýza nákladov a benefitov o 7. rámcovom programe. Nie je to nejaká, nejaká snaha hrabať sa v detailoch. Nie chceme nájsť silné argumenty, ktoré potrebujeme e, na to, ak chceme v tejto komplexnej otázke ísť e, dopredu. No a teraz e, k mojim úvahám. Možno by sme mali nadviazať na myšlienku Kristofera Hala o tom, že by sme si mali sadnúť za rokovací stôl zástupcovia troch hlavných inštitúcií. No a to by mohlo vyústiť do určitého kódexu politického správania a implementácii politík o zjednodušení, pretože to nie je 6-mesačný projekt. Možno to bude trvať 6 rokov a potrebujeme mať politické signály, ktoré sa budú tomu venovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz otázka na komisiu. Pani Dela chceli by ste niečo dodať? Tak nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ehm, budem veľmi stručná. Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa tohto vypočutia, ktoré bolo pre komisiu veľmi podnetné. Zjednodušenie je podľa komisie tiež nevyhnutnosť, je to otázka prežitia a môžem vás uistiť o tom, že komisia to podporuje a potvrdzujeme to, čo povedalo predsedníctvo, je zámerom komisie eh, na jar budúceho roku predložiť oznámenie o zjednodušení. Ako iste viete, eh, tak kolegium, ktorého mandát pomaly skončí, eh, udielo zelenú absolutorium alebo zelené absolutorium pre rozpočet je jedným z hlavných, jednou z hlavných priorít. No a zjednodušenie je ďalšou z hlavných priorít. Je to otázka ekvilibria medzi zodpovednosťou e, procesu udelovania absolutória a zjednodušovaním a musíme stále, e, nesmieme zabudnať na benchmarky, e, na tie štandardy 2%, a 2% a 5% výskytu, 5% výskytu chýb v našej práci. No a otázka výhod a nevýhod tých predložených návrhov, napríklad využívanie paušálnych súm, ehm, dvor auditorov to postu, po, podporuje, no a nedostatky pri implementácii rozhodnutia komisie o využívaní priemerných personálnych nákladov sú opätovne otázkou ekvilibria. No a samozrejme, dosiahlo sa v niektoľkých bodoch. Toto sa dá, túto sa dá dosiahnuť v parametroch, keď sa zmenia záväzné podmienky. E, parlament vo svojom uznesení žiadal komisiu, aby neprijala prepočítanie e, nákladových výkazov pre rámcový program 6. My sa teraz zaoberáme tým, ako toto uznesenie implementovať, ale nesmieme zabúdať ani na to, že parlament prijal zníženie chybovosti komisie v rozpočte e, z 8% v roku 2006 na trošku menej ako 2% v roku 2007. No a súčasťou, nie len súčasťou tohto, týchto dosiahnutých cieľov, bolo e, prostredníctvom implementácie a auditorských kampaní. E, objavili sa závažné obvinenia voči komisii na tomto vypočutí a ja by som chcela jasne povedať, že komisia nezmenila vôbec eh, výklad pravidel. Komisia posilnila tú kampaň auditov a čím viac sa projekty preverujú, tým viac problémov sa objaví. No a druhá vec, čo by som chcel k tomu dodať, že aj keď komisia zrealizovala platby a tie boli podpísané, ako sa správne poukázalo, minimálne dvoma úradníkmi, a tak základná zmluva predpokladá lehotu, počas ktorej sa k tomu môžeme vrátiť, pretože mnohé otázky a problémy, ktoré sa identifikujú v rámci auditov na mieste, sa nedajú identifikovať predložením nákladových výkazov. Takže komisia nemení to rozhodnutie, ktoré prijala, nie hľada len alternatívne alebo dodatočné dôkazy. No a to som chcela na tomto fóre veľmi jasne povedať, ale na záver by som chcela ešte raz potvrdiť záväzok komisie, pokračovať v zjednodušení. Je to otázka skutočne životne dôležitá. Ako niektorí už hovorili, je to otázka kredibility a stabilnosti európskych výskumných aktivít a my počítame s tým, že parlament podpojí budúci návrh komisie, či už e, v rámci revízie finančného nariadenia, participácie na projektoch alebo e, ďalších rámcových programov. My vždy a e, samozrejme veľmi radi prídeme a prerokujeme akékoľvek ďalšie témy alebo pravidlá, ak si to budete želať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz len na jednom mieste by som chcel dodať jednu vetu. Táto inštitúcia sa bude snažiť napraviť veci, ale nie len pri podpore e, práce komisie, ale samozrejme budeme v prípade potreby vypracovávať aj alternatívy, čo je našou úlohou. No a teraz dám slovo ešte raz našim referentom, odborníkom. Takže nech sa páči. Okay. Uh, eh, Mr. von uh, Biesen. Pán von Biesen, prosím, začnite. No, eine kleine Bitte vielleicht. Mám ešte jednu prozbu. Pokúste sa, prosím vás, týchto mnoho otázok zodpovedať vo veľmi krátkom čase. Ďakujem pekne. Môžem len podporiť mnohé názory a poznámky zo strany členov parlamentu. Pani Riera Maduel spomínala že aj v rozprave F, o rámcovom programe 7 sme o tomto hovorili, chceli sme dosiahnuť zlepšenia, áno, dosiahli sme aj už v roku 2005 a znova v roku 2007 v tejto snemovni ja som už spomenul nedostatok dôvery a nedostatok tolerancie pre riziko, ale v tom čase ten čas nebol ešte zrelý, ale pri dnešnom vypočutí sa dostávame k tomu bodu, že možno dosiahnuť zmeny. Boli niektoré konkrétne otázky smerované na mňa zo strany pána Butikofera, ktorý hovoril o IPR ustanovení pre malé a stredné podniky, či to, čo spomenul môj kolega z univerzity, že nie je to atraktívne pre výskumné organizácie alebo dostatočne atraktívne pre nich, aby konali. Ja si myslím, že vidím, chápem, čo môj kolega chce povedať. Na druhej strane malé a stredné podniky zaplatili za tú akciu, takže očakávajú výsledky. Neviem na spameť presnú formuláciu, myslím článku 51, 52 alebo 53 pre pravidla účasti. Komisia to bez, bez pochyby pozná, ale ja si myslím, že je dosť prost, prost, priestoru v rámci tej formulácie pre prístupové práva, aby výskumné organizácie mohli pokračovať vo výskume bez toho, aby, dáva, bez toho, aby dávali malým a stredným podnikom niečo, za čo zaplatili. Ďalšia otázka bola, či je cieľ stanovený pre účasť malých a stredných podnikov 15 v, rámcom, v rámcovom programe, či je to realistické. Ja si myslím, že v určitých častiach programu áno, v iných nie, pretože nie dosť malých a stredných podnikov v tejto domene, ktoré by mohli byť kvalifikované pre rozumnú účasť a samozrejme účasť by mala byť primeraná a rozumná pre všetkých súčasnených partnerov. A posledná otázka na nás všetkých od pána Butikofera, či by sme podporili myšlienku Chrisa Hola ohľadne toho okrúhleho stola pre zainteresovaných v tejto oblasti. Áno, veľmi to podporujeme. Ďakujem pekne, pán Palison. Ďakujem pekne. Ten okrúhly stôl je skvelá oblasť, skvelá myšlienka, môžeme to určite podporiť. Tak ako sa rozvíjala diskusia, myslím, že sme sa dostali do procesov, do byrokracie, kde skrátenie a zjednodušenie bude potrebné a nie som proti tomu. Nemyslím, že by sme mali hneď teraz hľadať e, riešenie, ak to očakávajú naši politici. To majú urobiť ľudia, ktorí sú na to najatí. Pri vedení nemôžete mať vždy schopnosť e, vytvoriť konečné riešenie. Na to máme ľudí, na to sú experti. Ale spomenúť, že je to problém, že treba to vyriešiť na najvyššej úrovni, to by malo postačovať podľa mňa. Druhá otázka je kontrola versus dôvera a obávam sa z toho, čo som počul dnes, že môžeme urobiť ďalšiu chybu a potom sa stretneme o 10 rokov a povieme, že tá dôvera bola privysoká a každý môže robiť, čo chce a nič z toho nevzíde. Myslím, že tam ide o to, že keď ja som sa sprchoval dnes ráko, ako asi väčšina z vás, nechceli ste mať e, horúci párny kúpeľ, na ktorý smerujeme v tomto kontrolnom móde, ale nechceme prejsť zase na ľadovú vodu. Je to také jednoduché. Chcete mať určitý vyvážený prístup medzi dôverou a kontrolou, nejakú strednú cestu. Absolútna dôvera, myslím si, že každý chápe, aké, k akému zneužitiu by to mohlo viesť. Takže nemôže byť, nemôžeme byť ani na, jednom, na jednej strane, ale nie sme teraz na vyváženom bode. Je tu príliš veľa kontroly. Druhý rozmer je, že e, problém je, že kontrolujeme nesprávnu vec, kontrolujeme peniaze. To je v poriadku. Nie pri mnohu, pri mnohu ale nemáme kontrolu nad výstupom výskumu. Takže čo je dôležité, keď auditori organizujú svoj audit, oni vždy posudzujú pravdepodobnosť nejakej chyby dôležitosť a rozsah. A my by sme mali robiť tú istú vec tu. Aká je pravdepodobnosť, čo je dôležité a aký je rozsah. A mať profesionálov, ktorí povedia, keď si prejdú tento zoznam, a myslím, že pre hlavné politické e, vedenie treba povedať, že musíme ísť smerom preč od príliš veľa kontroly smerom k dôvere, bez toho, aby sme to prehnali, ale musíme zhodnotiť, kde má kontrola existovať. Či to má byť len financovanie, alebo vstup, alebo či to má byť výstup, znova to má byť vyvážená vec medzi vstupom, peniazmi a výstupom, výsledkami výskumu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dutria. Ďakujem pekne. Rád by som odpovedal na otázku pani Riera Madurel k Clean Sky. Pripomínam, že Klínska je výskumný program, ktorý už skončil, ktorý sa týka veľmi konkrétnych cieľov a tieto cieľo sú koordinované veľkými priemyselnými sektormi aeronautiky. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť na záver výsledok ktorý sa rýchlo preloží potom do skutočnosti a do komercializovaných výrobkov, keď e, máme určité technológie, napríklad na zniženie hluku alebo karbonové emisie a tak ďalej, keby neboli aplikovateľné a konkurencie schopné, tak vlastne nie je možné s nimi pracovať na trhu. A z toho vyplýva aj štruktúra Clean Sky, ktorá potrebuje o to viac, aby mal podporu komisie a aby mohol venovať dostatok času nielen byrokracii, ale aj kontrole obsahu. Pokiaľ ide o priebeh prác, o tom som nehovoril, nebola to téma. Práce začali v Clean Sky už e, v polovici 2008. Ešte nemáme nejaké spektakulárne výsledky, ale Práce prebiehajú normálne, napriek oneskoreniu, ktoré vyplýva z ťažkosti, o ktorých som už hovoril. Rád by som zdôraznil, že v júni prebehla prvá etapa návrhu. Bolo tam asi 70 spracovaných ten proces výberu prebehol v septembri veľmi transparentne a je tam spoločná vôľa všetkých aktérov rešpektovať eh, postupy transparentnosti v komisii. A keď hovoríme o byrokracii, tak tiež musíme povedať, že tieto procedúry sú veľmi prísne a veľmi účinné. Dnes ukončujeme zákazku pre približne stovku nových partnerov a kontrakty. A štvrťročne nové par- noví partnery, malé a stredné podniky, univerzity a tak ďalej budú do tohto programu začlenení. Štatistika z prvého tendra ukazuje, že tí vybraní partnery z nich asi tretina sú malé a stredné podniky, čo je podľa nás dobrý výsledok. Thank you, Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Tri poznámky, ak môžem. Poprvé, povzbudila ma podpora nejakej formy okrúhleho stola medzi troma kľúčovými inštitúciami, aby vypracovali spoločnú dohodu o rámci riadenia a auditu pre budúci rámcový program. Ja dúfam, že sa to udeje. Som si istý, že to konštruktívne pomôže. Druhá vec veľká časť problému vyplýva zo skutočnosti, podľa mňa, že auditorský prístup Európskeho e, auditorského súdu je to podľa mňa prehnané. Treba si pripomenúť, že každý členský štát má svoj národný program pre financovanie výskumu a vývoja. Každý štát má, má vlastný auditorský súd alebo jeho ekvivalent. Ja som sa robil prieskum počas posledných dvoch týždňov a nepoznám žiadne okolnosti nejakej krajiny, kde by auditorský súd by bol taký kritický a prísny vo vzťahu k, finan- k programom financovania v porovnaní s európskou úrovňou. Môže to byť zaujímavé pre členov parlamentu, ak budú mať príležitosť, aby urobili nejaký prieskum doma, aby zistili, či je to pravda. Ale mne to naznačuje, že tu je e, systematický problém na európskej úrovni. A tretí, posledný bod, ja som nečakal, že Klára Delatora bude akceptovať, že komisia redefinuje e, eh, opravnené náklady, ale Klara, keď niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka a rozpráva ako kačka, tak potom čerta, je to, je to skutočne kačka. Ďakujem pekne. A posledný, pán Ektes, dlho ste počul, pani Ek, ale chcem sa srdečne poďakovať za túto skvelú myšlienku. Stálo to za to. A ste na rade vy. Ďakujem pekne, pán predseda, je to od vás milé. Áno, toto vyplynulo teda ja som jeden z ľudí, ktorí e, napísali takéto žiadosti a dostali aj peniaze a prešla som cez audity niekoľkokrát, takže presne viem, poznám ten rozsah a tú výzvu účasti v európskom výskumnom projekte aby sme sa vrátili do celkového obrazu, toto je o európskej schopnosti. Je to o tom, ako môžeme konkurovať s inými časťami sveta, ako vytvárame bohatstvo a práce v Európe. A v každom dokumente, ktorý popisuje európsku budúcnosť, výskum a inovácia, je to tam spomenuté ako jeden z kľúčových nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa. A preto to musí fungovať čo najefektívnejšie, ako je to možné, pretože to sú aj peniaze daňových poplatníkov, ktoré boli už spomenuté. Všetci vieme, že nie je to také efektívne, ako by to mohlo byť. To vieme všetci. Takže toto je časť pokusu, aby to fungovalo trošku hladšie. O 10 rokov bude viac než 600 tisíc čínskych výskumníkov vyštudovaných v zahraničí a takmer 300 tisíc z Indie. Toto je časť výzvy, ktorej musíme čeliť. A samozrejme, to, čo máme v 7. rámcovom programe a v spoločných technologických iniciatívach, to je naša výzva. To je ako dostať človeka na mesiac. A my nechceme, aby astronauti boli v tom byrokratickom močarisku. Chceme ich dostať hore, aby zacielili na riešenie budúcich alebo súčasných problémov. Ja si myslím, že extrémne dobrá debata osvetlila množstvo problémov a keď sa e, naša reputácia, na všetkých, to nie je len o konkurencii schopnosti. Tak ako pán Palesen povedal, zatiaľ sme mali viac než 160 tisíc ľudí, účastníkov, ktorí žiadali o financovanie. To je reputácia a ak to bude pre nich extrémne zložité alebo takmer nemožné, to je meno, reputácia celej Európy. Takže je tu veľa argumentov na riešenie týchto problémov. Keď sa pozrieme na zhrnutie toho, čo bolo povedané, počuli sme od Arto, že mnoho tých, ktorí sú základní financovatelia, prispievateľia, tí majú zložitý problém s výskumnými ústavmi. A úprimne povediac, je to hrozné, keď počujeme, že teraz máme súdne prípady medzi výskumnými inštitútmi a Európskou komisiou súdne spory, čo sa týka auditu. 6 až 10 rokov staré prípady a je to úplná hamba počuť, že by ste mohli byť predmetom až šiestich auditov 6, 7, 8 rokov po ukončení projektu. Toto je európsky výskumný projekt, toto sú nie tresty na doživotie, o čom hovoríme. Takže musíme s týmto niečo robiť. Treba s týmto niečo robiť. A to, čo povedal pán Palisen, že je niekoľko strategických rozhodnutí, ktoré môžeme prijať, ktoré prispejú k riešeniu týchto problémov. Plne súhlasím s tými 50% s týmto prístupom to je aj moja skúsenosť z priemyslu a z akademických kruhov. A myslím si, že 60-dňový časový limit, to uvidíte v budúcich dokumentoch z, zo strany tohto výboru v každom prípade. Takže ďakujem veľmi pekne za toto. Názor zo strany priemyslu, všetky politické skupiny a tento výbor mali by viac mala by tam byť väčšia participácia zo strany priemyslu a malých a stredných podnikov. A keď vidíme, že priemysel sa stiahuje z európskeho výskumného projektu, to je jasný výstražný signál, ktorý by sme mali brať veľmi vážne. A osobne k spoločných technologických iniciatívach. My sme do toho vkladali veľa nádeje a vidíme zo strany účastníkov, že priemysel ako aj európsky občania je to pre nich dôležité, lebo keď sa pozrieme na Clean Sky, čo chce dosiahnuť tento projekt o niekoľko rokov, je to jednoducho vyriešenie najzávažnejších problémov, ktoré máme e, v európskom leteckom priemysle. A ak chceme mať európsky letecký priemysel, tieto problémy treba vyriešiť len za 3-4 roky. A sme len 4 týždne pred Kodaňou teraz, čo je tiež súčasť Eh, balíka, ktorý musíme riešiť v tomto výbore. Spoločná technologická iniciatíva mala byť zjednodušená a efektívna a otvorená a transparentná. A keď vidím, že tieto iniciatívy idú iným smerom, aby som bola veľmi slušná, robí mi to obavy. A ja verím, že výbor sa vráti k tejto otázke. Ako dosiahneme zmenu Máme tri inštitúcie, máme parlament. Parlament je na správnej ceste s týmto vypočutím. V budúcnosti to budeme mať na programe, to budú diskusie o finančnej regulácii, budeme mať rozpočtové otázky samozrejme, budeme viesť diskusie o Lisabonskej strategii alebo post-Lisabonskej strategii o, o niekoľko týždňov len a predpokladám, že budú ustanovenia z tohto výboru v parlamentnom uznesení, ktoré sa sústredia na zníženie byrokracie v európskom výskume ako súčasť zhrnutia a znamená to, že to bude súčasť záverov post-Lisabonskej stratégie. Ja si myslím, že na tom sa môžeme už teraz dohodnúť a my to vyriešime komisia. Viem, že komisár je tiež na správnej ceste, čo sa týka tejto otázky a skutočne sa tešíme na oznámenie o zjednodušení. My sme videli, že je tu veľa vecí, ktoré treba vyriešiť a ktoré sa dajú dosiahnuť už počas 7. rámcového programu, počas jeho trvania. Predpokladáme určite veľmi dobré texty v tomto oznámení ohľade tejto otázky. A budeme pokračovať v spolupráci v tejto veci. Boli už predložené návrhy a boli výsledky dosiahnuté, ale treba ešte veľa urobiť. A toto oznámenie o znížení e, byrokracie a o zjednodušení, to je skutočne dôležité pre nás. Čo sa týka rady, ja dúfam, že závery budú takisto obsahovať určité texty k tejto veci. Počuli sme, že existujú nádeje. Viem, že pán Kisserbon zrejme píše ten text, ja predpokladám dobré, silné, vecné vyhlásenia a formulácie k tejto veci, ale chcem vás požiadať, aby ste túto tému predložili aj ministrovi financií, ministrom financií, pretože oni tu majú tiež svoju zodpovednosť. My to predložíme, tak ako mnohí rečníci povedali, aj našim eh, kolegiálnym výborom k tejto téme. A aby som ukončila toto vypočuje, vypočutie, ďakujem panelu, ďakujem členom parlamentu, ďakujem počúvajúcim, ďakujem sekretariátu, ďakujem predsedovi. A keď som toto plánovala, mala som hlavičku, či byrokracia zabije európsky výskum. A bol tam otáznik Myslím, že sme na správnej ceste, aby sme toto, tento problém vyriešili na záver. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dve minúty alebo ešte jedna minúta a prejdeme k ďalšiemu vodu. Ďakujem. Thank you very much. Thank you very much. Absolutely. If you contact my office, I can stop at some Ja, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Takže, drahé kolegyne a kolegovia, tí, ktorí eh, teraz eh, odchádzajú, eh, by tak mohli urobiť a požiadal by som ich, aby tak urobili čo najrychlejšie. A prejdeme k ďalšiemu bodu pani Riera Madurel. Tá už tu nie je. Thanks. Bye bye. No, till in the afternoon or so on. Yeah, yeah, yeah. ah. <laughs> Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, können... Drahé kolegyne a kolegovia, môžeme pokračovať. the most important person we're searching for now. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Drahé kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. No a teraz sa budeme zaoberať otázkou dialogom medzi univerzitami a podnikmi. Nové partnerstvo pre modernizáciu univerzít. Dnes skutočne veľmi stručne vstúpme do tejto problematiky. Spravodajkyňa pani Rera Madureo nám niečo povie a potom vás požiadam, aby bol týmto bod aj odbavený, aby sme mohli odbaviť ešte aj ten posledný bod. Pani Rejra Madurel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedal pán predseda, ide o oznámenie komisie, ktoré vychádza z práce Fóra Univerzita a podnik. Je to platforma dialogu medzi univerzitami a podnikateľskou sférou, aby sa splnilo jedno z odporúčaní oznámenia z roku 2006, kde sa hovorilo, že univerzity by mali rozvíjať štrukturované asociácie s podnikateľským prostredí, aby sa rýchlejšie odpovedalo na potreby trhu a aby sa lepšie využili vedecké a technologické poznatky. Hoci prvé stretnutie fóra sa konalo vo februári 2008, hospodárska kríza spôsobila, že je potrebné urýchliť tieto prepojenia a preto prišlo aj oznámenie komisie, ktoré chce odpovedať na tieto súrne potreby. Z tohto dôvodu v tomto oznámení komisie, ktoré analýzujeme, robíme analýzu práce fóra, Naznačujú sa bariéry, prekážky a možnosti, treba, ktoré treba vriešiť, a kadiaľ treba ísť. Sú tam nové návrhy pre budúcu prácu fóra. Zároveň sa vytvárajú aj kontrolné mechanizmy aktivít a návrhov, aby bola táto spolupráca účinnejšia. Podľa môjho názoru prináša málo noviniek, pokiaľ ide o problémy e, v spolupráci medzi univerzitami a podnikmi. Väčšina aspektov a momentov už bolo zachytených aj v predchádzajúcom oznámení z roku 2006. Hovorí sa o potrebe nových študijných plánoch, e, ktoré majú byť e, sústredené na lepšiu aplikáciu na pracovnom trhu lepšie prepojenie s podnikateľským prostredím, väčšia koncentrácia sa na praktiku, zabezpečiť mobilitu akademického personálu a študentov na všetkých úrovniach, potreba celoživotného vzdelávania a tiež lepšia správa vecí verejných tak na národnej, ako na regionálnej a inštitucionálnej úrovni, ako predbežná podmienka pre spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi Ide o veľmi dôležité problémy, ale už sme ich detekovali v minulosti. Čo je ale veľmi zaujímavé, je návrh tohto dokumentu, pokiaľ ide o budúce aktivity. A tu by som urobila zo pár. Poprvé, dokument hovorí o potrebe rozvíjať nové spôsoby štrukturovanej asociácie medzi univerzitami a podnikmi. Je to ale kontroverzný bod, pretože podľa rôznych štúdií hlavný spôsob spolupráce medzi univerzitou a podnikom sa robí skôr vďaka osobným kontaktom prostredníctvom publikácií, prostredníctvom účasti na konferenciách, prostredníctvom zakontrahovaných účastí na výskume. Takže oveľa viacej v tomto zmysle než niečom štrukturovanom. Takže tie neštrukturované cesty sú flexibilnejšie a účinnejšie ako tie štrukturované, pretože štrukturované sú niekedy málo flexibilné a niekedy sa z univerzity takýmto spôsobom stávajú len dodávateľia inovácií na úkor ostatných funkcií, ako je vzdelávanie, výskum a výskum. Nezabúdajme, že univerzity, ako správne hovorí tento dokument, má trojakú funkciu. Jednak vzdelávanie na vysokej úrovni, špičkové inovácie a výskum a univerzity sú teda centrom, neuralgickým bodom vedomosti. A mohlo by sa stať, že ak sa tieto vzťahy budú príliš, príliš štrukturovať, nevyriešime existujúce problémy, ale naopak eh, pridáme ešte ďalšie. Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je vytvoriť eh, fóra neustáleho dialogu medzi univerzitami a podnikmi a tieto fóra rozšíriť aj na národnú a regionálnu úroveň. Je to veľmi dobrý návrh, ale samozrejme vždy, keď tento dialog bude obojstranný, teda nejde len o to, aby sme zaviedli podnikateľskú kultúru na univerzitu Ide o to, aby aj univerzitná kultúra a kultúra vedomostí fungovala aj v podniku, aby sme podporovali to, čo by sme nazvali ako vedecký podnik. Je dôležité, aby tieto dialógy boli obojstranné, aby prinášali výsledky. A na záver súhlasím s komisiou, že je potrebné v tomto dialogu ísť smerom k identifikácii tých najlepších praktík a skúseností. Nielen ich identifikovať, ale identifikovať aj najlepšie politiky a nástroje, ktoré existujú na regionálnej, národnej úrovni a úrovni spoločenstva, aby sme čo najlepšie mohli aplikovať výsledky výskumu a aby sme tiež zabezpečili prenos informácií a poznatkov medzi univerzitami. Univerzity reagujú pozitívne na existujúce podnety v regionálnych programoch, aj v národných programoch, aj programoch spoločenstva. A to je skúsenosť, ktorá je dôležitá. Pán predseda, to by bolo všetko, ale samozrejme som otvorená k akémukoľvek komentáru alebo poznámke od kolegov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za stručnosť. No a sú tu dve pripomienky a požiadam vás, aby tieto pripomienky boli skutočne veľmi stručné. Pán Balčo ako prvý a potom pani Birera Madurel. Ďakujem. Pokiaľ ide o oznámenie Európskej komisie, nie tam viacero cieľov a tiež prostriedkov, ale v tomto poslednom bode to nie je až také dôležité. Ja nehovorím o tom, o akých partneroch hovoríme. Na jednej, rade, na, jedno, na jednej strane sú to výskumné centra, univerzity a ak berieme do úvahy aj výmeny výskumníkov medzi jednotlivými členskými štátmi, aktérmi sú študenti, profesori, ale aj pracovníci z e, priemyslu. Ja osobne mám veľmi dobré skúsenosti, pretože 35 rokov som pracoval na Technickej univerzite a rád by som spomenul jeden pozitívny príklad o vzťahoch medzi MSP a univerzitami. Na mojej inštitúcii sa zaviedol systém, že v poslednom semestri, keď študenti pripravujú svoju diplomovku a keď sa chystajú na štátnice, tak podpisujú takú zmluvu, obvykle s malým alebo stredným podnikom, aby ďalej spolupracovali. To znamená, že jeden deň sú na univerzite a zvyšok týždňa pracujú v tom konkrétnom podniku. A to znamená, že sa približujú k priemyslu, k pracovnému trhu a takto realizujú svoju diplomovku. Je to dobré aj pre podniky, pretože takýmto spôsobom už môžu mať vlastne eventuálneho budúceho pracovníka so skúsenosťou. Navyše e, firma financuje tieto štúdia a študent po absolvovaní štúdia vlastne ten vzťah s podnikom pokračuje. Ďalší aspekt je to, vytváranie kvality vo vysokoškolskom vzdelaní, čo chápeme pod kvalitou. Otázka je, či študenti sa dostanú až k doktorátu, teda k doktorátu, k vyššiemu štádiu, ale málo sa hovorí o masovom vzdelávaní, o jeho kvalite. A rád by som zdôraznil tento posledný aspekt, ktorý je v západnej Európe problematický. A jeden konkrétny návrh Nadmerný počet študentov by sme mohli znížiť, keby e, dvojročné bakalárske štúdio vytváralo konkrétne programy. Ďakujem pani Gutierrez. Ďakujem. Ja si myslím, že hlavný problém v západnej Európe a univerzitami, že aby sme mali nejakého jednotného, jediného zástupcu, reprezentanta, to nemáme. Rada zástupcov univerzít v Európe existuje. Hovorili sme o tom aj v roku 2000 reprezentanti rektorov, ale nejako univerzit, takže nie je to vhodný nástroj, aby sme sa dohodli o politikách pretože obhajujú skôr volebné, politické a iné koncepty. Po druhé, ak nezačleníme e, úspechy výskumu a univerzitu s, podnika, s podnikmi a tak ďalej, a ak výsledky nebudú publikované, tak nemôžeme konkretizovať tieto vzťahy, takže musíme zrevidovať tieto kritériá akademických úspechov a zaintegrovať tiež kritériá úspešnosti podnikov. A ďalší problém, a tu by sme mali požiadať o daňovú reformu, pretože kým tu bude výskum, ktorý bude dlhodobý s podnikmi, a ak tam nie je nejaká daňová výhoda, tak e, firma vlastne v tomto dlhodobom výskume stráca. Tak buď prídeme s nejakým podnetom, s nejakými impulzami, aby mali nejaké daňové výhody a takýmto spôsobom umožníme vytváranie nových. A keď nebudeme podnecovať takúto spoluprácu, tak nebudú vznikať ani nové MSP a ani nebudú nadvezovať spoluprácu s univerzitou. Je to politicky dlhodobý návrh, ale táto politika musí byť aj prierezová a týka sa to teda daňovej záležitosti všetkých členských štátov. Ďakujem pekne, pani Kavajo. Ďakujem, prezident. Ehm, um Pre... Ďakujem pekne, pán predseda. Tento dokument je podľa mňa veľmi málo ambiciozný a skôr by tam malo byť niečo, čo sa deje v viacerých členských štátoch na univerzitách, ich modernizácia, že musia byť viacej napojené s podnikmi, napríklad v Nemecku, kde sa začalo s tými iniciatívami excelentnosti, alebo vo Francúzsko iniciatíva Campus. Myslím, že by sme mali mať viacej informácií o tom, čo sa deje v Európskom inštitúte pre technológiu. Ja si myslím, že budúca generácia programov by mala mať za cieľ tento trojuholník poznatkov a modernizáciu celého systému nielen na univerzite, ale národného systému vysokoškolského vzdelávania, aby bola väčšia spolupráca medzi univerzitami, spoločnosťou, podnikmi a výskumnými centrami, aby sme mali novú generáciu programov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ďalšiemu kolegovi a ďalším kolegom, ktorí sa zriekli slova. Dobre, 11. januára predložíme správu, 27. januára pozmeňujúce návrhy, 20. 22. február hlasovanie vo výbore. V našom výbore 23. marca sa bude hlasovať o výbore pre kultúru, a v apríli sa bude hlasovať na pléne. Taký je časový plán. No a dúfam, že si to zaznamenali, predložíte pozmeňujúce návrhy. A my teraz prejdeme k bodu 9 nášho programu. Ja vítam medzi nami hostia. námestníka generálneho riaditeľa za generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, pána Josa Delbekeho. Srdečne vás vítam. Som rád, že ste mali trochu trpezlivosti, pretože máme určitý časový skos, ale o tomto bode by sme sa dnes ešte radi porozprávali. Jedná sa o prípravné práce pre implementáciu ETS. To je téma, ktorou sme sa minulý rok všetci veľmi intenzívne zaoberali v príslušnom výbore pre životné prostredie. Veľmi intenzívne chcú sa toho zúčastňovať a preto som veľmi rád, že ste dnes prišli medzi nás a dostanete slovo a povedzte nám niečo prosím o prípravných fázach. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť na pôde tohto výboru a môžem vás informovať o pokroku v rámci implementácie smernice o obchodovaní s emisiami, ktorá bola prijatá minulý december. Revizo, revidovaná smernica o obchodovaní s emisiami obsahuje množstvo vykonávacích nariadení, mnohé z nich podliehajú kontrole regulačnému procesu. Komisia po prijatí balíčka začala okamžite so svojimi aktivitami a príjme ich v súlade s časovým harmonogramom, ktorý smernica stanovuje. Dovolte mi zdôrazniť 5 bodov, 5 implementačných vykonávacích opatrení. A poprvé to je únik uhlíka a zoznam sektorov. Prvé opatrenie, ktoré vstúpi do platnosti, a to je prijatie zoznamu sektorov a podsektorov, e, ktoré, ktorých sú veľké rizika úniku uhlíka, a ďalej analýza, analýza a konzultácie e, s aktérmi 18. septembra e, to odhlasoval výbor pre životné prostredie a parlament skúma tento text teraz. Zoznam, tak ako ho navrhuje výbor pre klimatické zmeny, musí byť prijatý, ak ten termín, ktorý stanovuje balíček 31. decembra roku 2009, má byť dodržaný. A všetko pôjde podľa plánu a parlament dá svoj súhlas, tak sa predpokladá prijatie na komisii 22. alebo 23. decembra tohto roku. A je veľmi dôležité nezabúdať na to, že tie zoznamy sú platné 5 rokov a sú tam sektory, ktoré ak eh, uspokoja a splňa kritériá, budú tam, budú tam zaradené. No a 20% jednostranne dohodnutý scenár znižovania v eh, Európy a keď sa ďalšie krajiny nezavie, nezaviažu k znižovaniu, tak je to predmetom revízií do roku 2014 vo svetle výsledku Kodanského samitu. No a sú dve veci, ktoré môžu byť výsledkom Kodanského samitu alebo dohody. Poprvé, v závislosti od rôznych záväzkov, ktoré príjmú rôzne krajiny, obchodné čísla sa možno zmenia a v súlade s našou diskusiou o benchmarkingu eh, budeme vedieť, presné alokované množstva na sektor. Avšak dovolte mi zopakovať, že Európska rada pred 8-9 eh, dňami potvrdila, že ten zoznam, tak ako ho máte teraz k dispozícii, bude revidovaný vo svetle eh, výsledkov medzinárodných rokovaní o klimatických zmenách. Ak sa tento zoznam nejakým spôsobom zmení na základe dohody z Kodane, tak tieto zmeny u nich rozhodne parlament spoločne s radou po samite v Kodani. Takže toľko k úniku uhlíku a zoznamu sektorov. Druhý prvok, o ktorom by som rád niečo povedal, sa týka benchmarkov. Veľmi dôležité je, sú ambiciozne a harmonizované ehm, benchmarky EÚ do konca budúceho roku pre alokáciu certifikátov priemyslu mnohí z vás viete, že prípravné práce prebiehajú veľmi plynulo, konzultácie so zúčastnenými stranami sa rovnako uskutočňujú. Tretí prvok sa týka dražieb. Dražby budú hlavnou metódou pridelovania kvót. Nuž a my musíme do konca júna budúceho roku prijať nariadenie o um, dražbách kvót. Takže aj tu príjmame prípravné práce. V auguste sme ukončili konzultácie s, ak- s zúčastnenými stranami. Výsledky tohto konzultačného procesu boli spracované a začlenené do návrhu nariadenia, ktoré, ktorý bol tiež prerokovaný s členskými štátmi a zúčastnenými stranami. Komisia teraz vypracováva svoje nariadenie a predloží ho výboru pre životné prostredie v januári alebo februári roku 2010. No a po prijatí vo výbore pre klimatické zmeny bude nasledovať trojmesačné obdobie kontroly v Európskom parlamente. No a tento časový harmonogram umožní, aby komisia e, v jú, do júna roku 2010 prijala toto nariadenie tak, ako to stanovuje smernica. Štvrtý prvok, o ktorom by som rád niečo povedal, je práca komisie na ochrane uhlíkového trhu proti možným zneužitiam. To súvisí s dražením kvót a komisia preveruje, či trh s kvótami ETS je dostatočne chránený proti možným zneužitiam. A viacero služieb komisie, generálne riaditeľstvo pre trh, životné prostredie a priemysel sa zaoberajú veľmi pozorne a tiež diskusiami v americkom kongrese o týchto otázkach, pretože otázky, ktoré súvisia s ustanoveniami o dozore nad trhom, sú súčasťou legislatívy, ktorá bude prijatá v USA. Komisia bude alebo vám, Európskom parlamentu a Rade predloží správu do konca budúceho roku a akékoľvek legislatívne návrhy, ktoré komisia bude považovať za náležité, prejdú plným procesom spolurozhodovania. No a posledným prvkom, na ktorý by som chcel upozorniť, je práca, ktorú komisia ukončuje v oblasti CCS alebo zadržiavania a uskladňovania uhlíka, pretože si určite spomínate, že 300 tisíc kvót bolo alebo 300 miliónov, aj keď ešte nemáme stále konečný termín, dokedy CCS musí byť rozvinutá, aj keď chceme, aby to bolo čo najskôr, Komisia v nasledujúcich týždňoch plánuje finalizovať konečnú podobu e, svojho návrhu a predložiť ho výboru pre životné prostredie, pre klimatické zmeny do konca tohto roku alebo začiatkom budúceho. A chceme podporovať celoeurópsky prístup, ktorý e, vyváži geografické a technologické vývinové tendencie a rovnako sa spoliehame na e, angažovanosť Európskej investičnej banky. Takže, pán predseda, toto boli tie prvky, ktoré som chcel zdôrazniť, na ktoré som chcel upozorniť. Určite je viacej e, sporných bodov, ale tieto sú také najdôležitejšie, e, ktoré musíme spracovať do konca budúceho roku. E, sú, to otáz, sú ešte otázky e, výkazníctva, monitoringu, e, ktorých ešte pokračujeme, prebiehajú práce, čo skoro budú predložené, ale tých 5 častí, na ktoré som upozornil, tie, myslím, prilákajú najväčšiu pozornosť tak vášho, eh, vašej inštitúcie, ako aj eh, rady EU. A chcel som len využiť tento čas, aby som na ne upozornil. No a uistím vás všetkých, že komisia eh, vyvíja maximálne úsilie, aby sme splnili tie veľmi ambiciózne termíny ale ako som už povedal, eh, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa nám ich dodržať podarilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Del Beke, je pre nás veľmi dôležité, aby tento výbor sa zúčastňoval v tých práci. Viete, že sa objavili určité problémy, pretože výbor pre životné prostredie v tejto oblasti myslí, že môže mať jediný zodpovednosť a preto je dôležité, aby sme tam boli zúčastnení a bolo tak do zač- od začiatku do, do, do práce. Keď ste hovorili o výbor pre klimatické zmeny, myslím, že ste mysleli výbor pre životné prostredie. Dobre, teraz pripomienky pán, pani Nibler. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne pán Dilbeke. Delbeke, že ste nás informovali o tom, aký je súčasný stav pri aplikácii smernice LTS. E Chcela by som dodať niečo k tomu, čo ste povedali a položiť pár otázok. E, rada by som nadviazala na vašu poslednú pripomienku, to je tých 300 miliónov pre CCS a obnoviteľné e, energie a projekty v tejto oblasti. Tých 300 miliónov malo byť vyňatých z, z tej rezervy tak to bolo predpokladané od, od počiatku. A mám otázku, kto bude potom o tom rozhodovať, eh, o tých 300 miliónoch? čo bude z toho financované z tejto rezervy a kto bude definovať, eh, čo sú inovatívne projekty a aké je rozdelenie medzi CCS a týmito projektami pre obnoviteľné energie. Ale pre mňa bolo veľmi dôležité, ako eh, budú príjmané rozhodnutia a kto ich bude príjmať. A potom druhá vec, ktorej by som sa rada venovala, to je téma e, zoznamu sektorov s rizikom úniku uhlíka. A hovorili ste o tom, že v parlamente prebiehajú rokovania a chýba nám polské tlmočenie. Only Polish? Better? OK, thank you. Dobre, nech sa páči, môžete pokračovať. Dobre, takže na zoznam uniku uhlíka už ste spomínali, že preverenie a sa má uskutočniť do roku 2014 aj vo svetle toho, čo sa koncom tohto roku dohodne v Kodani. Moja otázka znie, či ste zapojení do príprav Kodanského samitu a mňa by zaujímalo vaše osobné e, stanovisko, váš osobný názor, čo bude výsledkom tohto samitu. Skutočne osobný názor, viem, že nemôžete nič oficiálne povedať, ale skutočne len vaše osobné predpoklady. Hovorili ste s Američanmi a hovorili ste o tom, mohli by si na niečo k tomu povedať, čo nás čaká teda koncom roka. A potom ešte jedna otázka. Naposledy na plenárnom zasadnutí hovoril projekt, komisár pre energetiku o projekte Desertec, čo je veľmi dôležité a zaujímavé aj z hľadiska Európy. No a moja otázka je, kto, kto bude podporovať, či bude podporovať projekty, o napríklad o certifikáciách, certifikátoch, napríklad, že by projekt Desertec mohol byť započítaný na účasť na tomto projekte započítaná do marží. Myslím, že tak by sa dali podnietiť investície do tohto projektu. A mňa zaujíma, či boli o tom nejaké úvahy, teraz hovorím o ETS, ale možno ešte ďalšie úvahy o tom, či sa plánujú nejaké podnety pre európske podniky a angažovať sa v tejto oblasti. No a posledná oblasť, ktorej som chcela niečo povedať. Vážený pán predseda, ja som rád, že ste nám už objasnili to, že výbor pre klimatické zmeny je výbor pre životné prostredie a ja by som chcela povedať, ešte treba dávať pozor na to, že náš výbor pre priemysel, ktorý bol zapojený do rokovaní o klimatických zmenách, aby bol teraz tiež zapojený do rokovaní o posilnenej spolupráce a o, inš- o nástrojoch, ktoré budeme mať. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolega Pípa. Ja auch von meiner Seite. Áno, aj z mojej strany srdečná vďaka za informácie z prvej ruky. Jedna poznámka, ak mi dovolíte, z sa týka v princípe e, klimatických vied. V Nemecku máme stále mám viacej vedcov, ktorí sa venujú prieskumu klímy, aby e, teplota nestúpala najbližšie roky a dokonca aj poklesla a prognoza na najbližších 20-30 rokov napriek stúpajúcim e, emisiám CO2, aby sa teplota znišovala. Chcel by som vedieť, či tieto vedecké poznatky sa dostali aj do komisie do výboru a aké závery boli z toho vyvodené? To je prvá otázka. Potom som trošku prekvapený, keď hovoríte o vašom pláne postupu, čo sa týka februáru 2010, pred, má to byť prezentované pred výborom pre klimatické zmeny, teda má to byť výbor pre životné prostredie. Ak si dobre pamätám, celá, celý balík ETS, tam bola podmienka, že v že v, po, v Kodani treba dosiahnuť dohodu. A, a bola tam určitá rezerva alebo výhrada, takže ja tomu celkom nerozumiem. Spolková kancelárka, ktorá sa veľmi zaujíma o klímu, hovorí len o rámcovej dohode. To znamená, nehovorí o záväzných cieľoch. A je u vás rámcová dohoda postačujúca na to, aby ste pokračovali v plnení týchto cieľov. Bude to veľmi drahé, pretože to sa týka konkurencieschopnosti určitej časti sveta voči zbytku sveta. A ja sa pýtam, či máte nejaký plán B? Kolegyňa Tykau a potom prejdeme k odpovediam. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să știu dacă este traducere din limba română. Okay. So, um, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať nášmu rečníkovi za všetky informácie, ktoré boli poskytnuté, ale balík pre energetické klimatické zmeny sa netýkajú len schémy ETS, je to je aj o zapojení členských krajina o snahe, aby znížili svoje emisie CO2. A v tomto zmysle by som sa vás chcela opýtať, čo s financovaním nízkouhlíkovej ekonomiky, lebo vo vzťahu k sektoru ETS po, európske podniky majú dnes ťažkosti, aby získali e, riadne finančné zdroje na to, aby modernizovali svoje podniky aby produkovali tak ako predtým, ale s nižšími emisiami CO2. A taktiež, čo sa týka sektoru mimo ETS, mimo obchodu s emisiami, teda stavebný sektor a dopravný sektor, Európsky parlament sa žiadal, aby energetická výkonnosť budov získala väčšie finančné zdroje, aby bolo možné implementovať túto smernicu pre e, energetickú účinnosť alebo úspornosť budov a dúfam, že na najbližšie e, programové obdobie nám pomôžete, pomôžete zvýšiť kvóty z fondu, aby sa mohlo míňať viac na energetickú úspornosť budov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže máte celý balík otázok. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé otázky. Bola jedna všeobecná otázka, o ktorej by som chcel chvíľu hovoriť, aký je pravdepodobný výsledok Kodane, lebo to bolo napojené na niekoľko otázok. Skutočne ja si myslím, že Kodaň pravdepodobne neposkytne pln, plný, plného právneho záväzného nástupcu k protokolu Kyoto nemáme dostatok času, ale EÚ má pevné stanovisko, že akákoľvek politická dohoda, ktorá sa dosiahne v Kodani, musí byť záväzná a musí byť okamžite potom rozpracovaná do právne záväzného dokumentu. Takže bude tu práca po stretnutí v Kodani, ktorá bude na našom stole a Ide o to, či budeme mať nejaké špecifické stretnutie 3 alebo 6 mesiacov po kodaní, alebo či sa na tom bude pracovať pred najbližším stretnutím budúci rok v Mexiku. Ale nevzdali sme sa právne záväznej zmluvy, pretože kodaňská zmluva by mala byť následníkom určitého druhu pre kiotský protokol. Aké sú prvky, ktoré očakávame v dohode s Kodane? je tu aspoň 5 dôležitých prvkov, ktoré sa tam budú musieť objaviť. Najdôležitejší je, to sú redukcie emisí. Neviem si predstaviť redukcie emisí, na, na ktorých by sme sa nedohodli v Kodani a pritom my, EÚ, by sme deklarovali pritom Kodaň ako úspech, pretože my chceme zníženie emisí od rozvinutých krajín o 25 až 40 ale chceme takisto eh, matateľné redukcie emisí a akcie z novorastúcich ekonomik, aby sme deklarovali 15 až 30 e, Myslím, že tento odkaz bol jasne pochopený. Vidíme, že Čína a India súhlasia s týmto postupom. Čiže smiernenie redukcie emisí, to bude najdôležitejší prvok a povedal by som, že potrebujeme redukcie emisí zo všetkých rozvinutých krajín, vrátane USA, ako aj novo sa rozvíjajúcich ekonomík zo strany Číny, Indie, Brazílie, Južnej Afriky a tak ďalej. Ďalšie prvky sa budú venovať technológie, zachytávania, uskladnenie uhlíka, tieto technológie, odlesňovanie a budú, bude tam dôležitý finančný balík, na ktorom sa treba dohodnúť v tejto politickej dohode. To teda očakávam. A to bola otázka zo strany pána Pípera, či toto zmení niečo, čo bolo prijaté v klimatickom a energetickom balíku minulý rok. ETS, effort sharing a smernica CCS sú unilaterálne záväzky až do 20 redukcií emisí v roku 2020 na základe úrovni roku 1990. Takže toto je jednostranný záväzok, kde Európa povedala, že sme pripravení aj zvýšiť tých 20% na 30%, ak v Kodani iní veľkí hráči e, príjmu podobné porovnateľné úsilie. Takže ETS to je súčasť e, redukčného balíku 20% to platí, to je súčasť legislatívy a implementačný harmonogram bol špecifikovaný legislatívou tak podrobne, že trošku s tým všetci trpíme, ale musíme tento detail skutočne upresniť a ETS, ako je to navrhnuté pre obdobie 2013 až 2020, to plne platí tak, ako to bolo dohodnuté v novembri minulého roka. Či existuje plán B, bola otázka. Plán B. To je otázka, ktorá sa objaví v Kodani a okamžite potom kde budú prijaté záväzky a prísľuby zo strany iných, či Európa reviduje svoj cieľ na 30 a ako by to bolo rozpracované. Môže to byť súčasťou ETS, môže to byť od, časť effort sharing, môže byť to súčasť odl, odlesňovania, zmeny použitia krajiny a tak ďalej. A tieto posledné tri, teda otázka odlesnenia, plus udržateľná správa e, lesa a zmena použitia krajiny v doma a v Európe, to nie je súčasť jednostranného záväzku 20 a stále by mohli byť e, vypracované ako pokračovanie k dohody z Kodane. Bola presná otázka zo strany pani Nýble, ako, tých, ako sa rozhodne o tých 300 miliónoch o tejto rezerve pre nových, novostupujúcich. Kto o tom rozhoduje? My vidíme rozhodnutie v dvoch rokoch. Prvý bude, že musíme sa dohodnúť v návrhu rozhodnutí, rozhod, v návrhu rozhodnutia a tento návrh rozhodnutia musí zapracovať všetky základné prvky toho, ako použiť a distribuovať tých 300 miliónov. To je o rozšírení technologického portfólia, o rozložení pre jednotlivé členské krajiny, kto bude robiť technickú analýzu. Dúfame, že EIB to urobí, Európska investičná banka. Toto všetko musí byť popísané v tomto rozhodnutí, kde vidíme veľmi dôležitý prvok práce, ktorú treba, e, ktorú musia urobiť členské krajiny, lebo oni musia urobiť predvýber projektov, ktoré chcú predložiť na stôl pre európsku distribúciu 300 miliónov na základe všetkých kritérií, ktoré budú stanovené v rozhodnutí a potom komisia bude musieť prijať konečné rozhodnutie. To je komitologický postup, ale vidíme veľmi dôležitú úlohu pre členské štáty a chceme, aby sme mali plný záväzok e, zo strany členských krajín v tejto veci. Bola otázka k projektu Desertec, či to či sa to kvalifikuje pre túto rezervu pre novostupujúce subjekty. Môže to platiť pre e, kredity CDM, ale nie pre túto rezervu pre novostupujúce subjekty, lebo to bolo obmedzené na projekty na európskej pôde, tak povediac. Takže predpokladám, že projekt Desertec bude v púšti, takže mimo Európskej únie, v tom smysle, že sú činnosti mimo Európskej únie ale táto rezerva pre novovstupujúce subjekty sa nedá použiť. Ale kredity CDM, s tým by sa dalo obchodovať. Kohe, peniaze z kohezného fondu, zo štrukturálnych fondov by sa dali použiť v tom zmysle, že je to otvorené pre tretie krajiny. Bola presná otázka k klimatickým vedám a poslednému vývoju, čím musíme prehodnotiť e, vedecké dôkazy, ktoré máme k dispozícii. My sa spoliehame v EÚ veľmi na usmernenie zo strany IPPC, to je panel pre klimatické zmeny a IPPC nám poskytoval všetky usmernenia, potom najprv IPPC by mu musel zvážiť, či nové argumenty sú platné alebo nie. Počujem, že sú nové dôkazy, že tepelná zmena môže byť stabilná. Iní hovoria, že 450 ppm, ten základný scenár, okolo 2 stupňov Celzia, že to je príliš nízke, že mali by sme toto sprísniť. Tento základný scenár 450. My sme e, odporovali týmto pokusom, pretože chceme sa sami spolahnúť na konsenzus v rámci spoločenstva komunity, vedeckej komunity a jednoducho sme odsúdení na to, aby sme túto revíziu klimatických e, zmien robili cez IPPC. A táto revízia sa plánuje pre rok 2014, ak sa nemýlim, formálne, ale vždy medzi tým budú revízie, ktoré sú možné v tejto veci. Bola tu otázka zo strany pani Tikao o použití financií pre vnútornú adaptáciu, pre zmiernenie dopadov a adaptáciu v rámci Európy. Ja dúfam, a v poslednom finančnom dokumente, ktorý prijímala komisia, to bolo oznámenie komisie o financovaní klimatických zmien, komisia jasne hovorila, že viac krokov treba financovať zo strany komunitárneho rozpočtu. A ja dúfam, že vo finančnom výhľade a v tejto diskusii, ktorá sa nám dostane na stôl sa najbližšie roky, že to bude dôležitá otázka. Ako tieto peniaze dostať bližšie k politickým cieľom, ktoré EÚ e, si predložila. Takže to platí pre stavebný sektor, dopravný sektor, podpora činnosti ako súčasť smernice effort sharing alebo zdieľania úsilia. Čo sa týka spoločnosti, spoločnosti spadajú pod ETS. Ja si myslím, že harmonogram je relatívne presný medzi prítomnosťou a rokom 2012. Od roku 2013 máme nový režim ETS a akákoľvek verejná podpora, ktorá by bola poskytnutá firmám, ktoré spadajú pod ETS, to musí ísť pre skúmanie ustanovení o štátnej pomoci. Takže ustanovenia o štátnej pomoci cez ne by to bolo možné, ale nevidím to ako zásadný prvok financovania cez spoločnosti. A naopak dúfame, že e, uhlíkový balík odmení nízko karbonové, nízkouhlíkové technológie a čo som videl aj v mnohých členských krajinách, ktoré budujú úplne nový energetický sektor, kde nízkouhlíková technológia je veľmi e, veľmi zásadne použitá v oblasti energetiky a výroby elektriny. Takže s týmto môžem počkať na ďalšie otázky, ak nejaké budú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mám ešte piatich, ktorí sa hlásia o slovo. Máme ešte 5 minút, takže pokúste sa e, každý e, sa pýtať iba minútu, aby komisia stihla odpovedať, aby potom tlmočníci mali voľno. Takže pán Žadov. E, merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Ja som si zaznamenal v tom, čo rečník povedal aj to upomenutie, že po Kodani budeme pravdepodobne revidovať ten zoznam. A mám viacero otázok. Tá prvá, či v otázke benchmarkingov, či Európska komisia bude naďalej pokračovať v tom pravidle smerníc na tých 10 benchmarkov. Vy ste to nespomenuli, ale vieme, že je veľký tlak v niektorých sektoroch, aby sa znásobili definície tých benchmarkov a je tam nebezpečenstvo, že táto smernica nebude mať svoj dopad. Druhý aspekt úzko prepájate e, um, zadarmo kvóty a, únikové, a uhlíkový únik. A je tu Európska komisia istou cestou, aby zabránila delokalizáciu časti produkcie. To samozrejme nezabráni uhlíkové úniky, E, priemysel môže delokalizovať a napriek tomu môže mať tie bezplatné kvóty. A tretí bod. Hovoríte, že tu nie sú záväzky od iných krajín ako v EÚ. Tu v parlamente sme mali aj e, stretnutie s pánom de Borom a zdá sa, že aj ďalšie štáty už prichádzajú so skutočnými záväzkami a v definícii zoznamu e, tých sektorov, tak tam neboli zachytené záväzky týchto ostatných krajín a ja si myslím, že nemôžeme stále myslieť, že Európa jediná, ktorá vyvíja nejaké úsilie. A posledný bod. V hospodárskej kríze, ktorú zažívame síce zaznamená, máme pokles emisí, ale ekonómovia hovoria, že ak chceme dosiahnuť to 30-percentné zníženie, že to bude možno e, menej nákladné, ako sme to rátali pred rokom, keď sa hovorilo o 20-percentnom znížení. Tiež počuť e, aj v DG MV, neviem, či o tom viete, že ten záväzný cieľ 20 zníženia spotreby energií že to bude veľmi zlé pre uhlíkový trh, pretože, pretože to zníži cenu tony CO2, tak sú tam veľmi protirečivé vyhlásenia komisie a my by sme chceli, aby ste boli aj koherentnejší, aj ambicioznejší. Ďakujem za pozornosť. Pán Morgan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to poviem veľmi stručne. Wales má veľké zásoby uhlia a preto eh, nás zaujíma technológia CCS, pretože nedávno sa otvorili nové bane, ale samozrejme história ťažby uhlia závisí v budúcnosti o, o e, rozvoja technológie CCS a preto v, vo Veľkej Británii boli spojené 4 pilotné projekty a hlavnú otázku, čo mám, a e, ako sa tých 300 miliónov rozdiel. Vy ste hovorili o geografii a technológii a záverečná otázka je e, technológia. Plánuje e, alebo má komisia nejaké uprednosti, nie je medzi tými troma hlavnými technológiami spalovania. Ďakujem pekne. Pani Gutierrez, Ďakujem pekne. Mám dve otázky. Poprvé, Výskum posledných rokov ukázal, že klimatická téma správanie klímy je iné na severe, na juhu a v stredozemi. A ja mám pocit, že rozhodnutia, ktoré sa príjmajú, um, neberú do úvahy tieto rozdiely. A otázka je, kedy sa tieto rozdiely budú brať, aby sme boli presnejší. Vieme, že 20 emisí sa týka priemyslu a to, čo sa týka kodanie, ale poľnohospodárstvo. hlavne keď je to výnosné poľnohospodárstvo a schopnosť zeme zachytávať eh, CO2, to je veľký problém klimatických zmien a otázka je nasledovná. Eh, politicky je to komplikovaná téma a preto to nebolo začlenené a venovať sa poľnohospodárstvu je príliš citlivá téma. A to je hlavný dôvod? Alebo ešte veda nie je dostatočne rozvinutá na to, aby sme mali dostatočné informácie o všetkých druhoch poľnohospodárstva a o možných riešeniach a možnostiach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcela eh, pána Delbeka privítať eh, na výbore. My sme už a dlho spolu spolupracovali najskôr na rade a potom v komisii. A prvá krátka pripomienka, čo zdôraznili moji kolegovia, výbor ITRE je tiež výborom pre klimatické zmeny ako aj ENVY. A preto si myslím, že úspech, že úspech e, klimatického balíčka bol spôsobený tým, že Európa si uvedomila, že priemyselná stratégia je dôležitá pre klimatické zmeny Preto nám to umožnilo dohodnúť sa a dnes máme to stanovisko, ktoré máme, tak interne ako je dosť kodanie. Mám otázku k tomu 5. bodu CCS. Ako viete, už je niekoľko, myslím, že 11 projektov CCS. Avšak plán obnovy podľa môjho vedomia podporuje len prvú fázu na náklady týchto projektov sú tieto projekty alebo dostanú tieto projekty tiež nejaké peniaze z tej 300 miliónovej rezervy? Ak áno, ako, ako sa z toho budú financovať nové projekty, keď týchto 11 by sme teraz prijali tu. Ďakujem pekne, pán Weber. Veľmi stručne len by som dodal jednu otázku. Týka sa konkrétnej organizácie Európskeho systému ETS. Zdá sa, že je tam konflikt k tejto téme viaceré členské štáty, ktoré tvoria minoritnú blokádu v rade sú za to, aby sa vypracovala taká viacnásobná platforma a Európska komisia chce teda nejakú takúto jednotnú platformu. Ja si myslím, že je to stanovisko komisie, ktoré je koherentnejšie, racionálnejšie a predovšetkým hospodárnejšie. Ako vyriešime tento konflikt a akým organizačným systémom sa nám podarí dostať z tejto situácie, pretože vychádzame z hypotézy, že Kodaň bude úspešná, možno nie okamžite. A tento systém kvót jedného dňa príde na svetlo Božie. Ďakujem veľmi pekne, pán Delbeke, nech sa páči, máte teraz priestor na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda, ja budem čo najstručnejší k otázkam benchmarkingu na 10%, v tom akom rozsahu berie komisia týchto 10% vážne. My to berieme vážne, ale je to dôležité slovo, ktoré pridal zákonodarca a totiž, že tých 10% musí byť využitých ako východisko na stanovovanie benchmarkov. Takže tých 10% tu je a to je veľmi dôležitý prvok a súčasť eh, diskusie o benchmarkoch, ale je to ako východisko, takže to nie je len 10%, ako s, a tomu sa venujeme aj v diskusiách s zástupcami priemyslu. Eh, v každom prípade je to veľmi dôležitý prvok, eh, tých 10%, ako východisko to musí byť zohľadňované a cel, úplné množstvo troch kvót je kvantitatívne limitované, čiže čím viac dáte jednému, tým menej môžete dať druhému. A to myslím ešte si neuvedomili všetci. Čo sa týka nákladov, 20%, 30% mého cieľa skutočne klesli vďaka kríze. Emisie klesajú, pretože hospodárska činnosť je menej intenzívna a to či musíme prijať nejaké nové kroky. V niektorých prípadoch áno, v niektorých nie. Línia komisie je taká, že sa dohodla legislatíva na tých 20 a všetko čokoľvek pod túto hradicu je predmetom výsledku mm, kodaňských rokovaní. Komisia vypracuje e, dopadovú štúdiu, keď budú všetky elementy na stole a ja som si istý, že hospodárska činnosť, ak nedosiahne svoju predchádzajúcu intenzitu, tak dosiahneme cieľe, ktoré si zákonodarcové stanovili. Čo sa týka energetickej účinnosti, či máme nejaké pocity k tomu. Áno, energetická účinnosť je tretie najdôležitejším prvkom dosahovania cieľov. Sú máme emisie skleníkových plynov, Ehm, ďalej obnoviteľné zdroje a energetickú účinnosť. Ciele pre túto účinnosť neboli stanovené v legislatívnej činnosti a to je rozdiel s tými dvoma ďalšími cieľmi, ale tie dve, dva ďalšie e, vedú k zvýšeniu energetickej účinnosti a jedným z najdôležitejších prvkov ETS bol radikálny nárast energetickej účinnosti v rámci investícií spoločnosti. Takže musíme sa zaoberať eh, tou súhrou tých rôznych prvkov. A pán Vomir sa spýtal na CCS a tie tri projekty, o ktorých hovoríte, áno, sú správne, ale môžu byť skombinované s rôznymi aktivitami sekvestrácie, ale to uskladnovanie musí byť tiež aktívne, takže skutočne miešame tu tieto dva princípy, takže máme 8 kategórií kapacít CCS, ale to sú úvahy komisie. V tomto momente, či malo byť 7 alebo 9, to sme otvorení akýmkoľvek podnetom. A k otázke pani Guterres, polnohospodárstvo je naozaj veľmi dôležité, to je každému jasné, ale Upozornili ste na dôležité rokovania o LLUCF, o využití pôdy na lesníctve. Dohoda na spôsobnej rady bude mimoriadne dôležitá pre splnenie cieľov, eh, ktoré budú dohodnuté v Kodani. Ale čo sa týka monitoringu, výkazníctva a overovania, zatiaľ nevieme, celkom presne, čo sa deje v polnohospodárstve v porovnaní s tým, čo sa deje v priemysle. A preto uhlíkový trh oddelujeme od polnohospodárskej činnosti. Otázka pani Carvalho o projektoch CCS, či podpora z Európskeho plánu obnovy môže byť podpo- skombinovaná s príjmami nových aktérov. To je možné. Vieme, že plány CCS sú potenciálne tak nákladné, že kombinovanie pomoci bude môcť byť možno nevyhnutné, pretože hovoríme o 300-400 miliónoch na jeden projekt. Takže naši lídry vyberali a chcú, aby 12 demonstračných projektov bolo čo najskôr spustených a preto je, chceme kombinovať tie zdroje. No a otázka pána Webera o jedinečnej platforme dražieb, alebo aby členské štáty mohli sa obrať týmto smerom. Komisia je presvedčená o tom, že takáto platforma je najcitlivejšou vecou, čo sa dá urobiť. Avšak ja môžem konštatovať, že stále je potrebné tam no, sú potrebné ešte vysvetlenia, pretože príjmy z dražieb pôjdu členským štátom, takže niektoré členské štáty e, hovoria, že budú kontrolovať a budú môcť kontrolovať tie príjmy, len keď budú sami uskutočňovať aj dražby. A teraz sa im snažíme vysvetliť, že budú mať neveľmi optimálnu situáciu, keď umožňuje viacej platformiem a to bude drahý, drahé. Nie je to najlepšie riešenie pre Európu, ale konštatujem, že treba ešte ďalej vysvetľovať. Samozrejme sú aj také medziformy medzi jednotnou dražobnou platformou a viacerými. Môžeme mať nejaký hybridný systém, kde